So, sind wir denn vollständig alle da? Dobre, takže sme tu už v plnom počte. So, meine sehr verehrten Dámy a páni, srdečne vás tu vítam dnes popoludní v Európskom parlamente na vypočutí eh, o Európskej patentovej ochrane tu hore máme troch spravodajcov, pána kolegu Rabkaja, pokiaľ ide o text nariadenia, pán Baldasár, mm, otázka jazykov a ja som tak povediac príslušný, pokiaľ ide o otázky súdne. E, víta všetkých pozvaných expertov. Vzhľadom na čas, že začíname so sklzom, e, budem spomínať mená až potom, keď vyvolám jednotlivých expertov, aby nám to trošku ušetrilo čas. Vítam aj polské predsedníctvo rady a komisiu. Na, neskôr v diskusii v rozprave budeme mať možnosť udeliť slovo aj predsedníctvu rady, aj komisii, aby sa vyjadrili. No a na úvod ešte môžem povedať, že sme sa so spravodajcami dohodli, že o 17.30, ak sa vôbec dostaneme tak ďaleko, E, potom nebudú žiadne prezentácie, pretože dnes by to nemalo nejaký veľký zmysel. Chceme sa zamyslieť nad tým vypočutím a potom v novembri spravodajcovia predstavia svoje správy. Takže najprv srdečne vítam predsedu Európskeho patentového úradu, pána Benoa Batisteriho a poprosím ho ako prvý, aby vystúpil ako prvý a potom hneď bude možnosť eh, položiť otázky, vyjadriť sa, pretože on v priebehu popoludnia musí aj eh, odísť, takže trošku sme prispôsobili program. Okrem toho, eh, chcel by som po krátkom predstavení pána Jonesa Eh, po krátkom vystúpení pána Jonesa dáme možnosť aj pánovi Mesárošovi ako spravodajcovi výboru pre priemysel, aby sa v krátkosti k tomu vyjadril. Takže teraz pán Batisteli a nech sa páči, pán predseda Európskeho patentového úradu, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, vážený pán predseda, dámy poslankyne, páni poslanci, dámy a páni. Je to pre mňa naozaj česť obrátiť sa a vystúpiť pred vami vo vašom výbore v mene Európskeho patentového úradu o systéme ochrany týmto jednotným patentom. Ide tu o veľký e, projekt pre európsku inovačnú politiku a pre európsku konkurencieschopnosť Európy. E, tento návrh jednotného patentu sa číta viacerých členských štátov. Diskutovalo sa o tom veľmi intenzívne už niekoľko desiatok rokov, ako to všetci dobre viete, ale až doteraz nedošlo k záverečnému rozhodnutiu. Takto Európa vytvorila veľký jednotný trh, uľahčila e, pohyb ľudí, výrobkov, služieb, ale ešte stále je potrebné E, plniť mnoho nákladných formalít, aby sme mohli vlastne tieto prerogatívy aplikovať v jednotlivých členských štátoch. E, je to svojím spôsobom taký ekonomický nonsens a preto je najvyšší časť, na, čas napraviť e, tento nedostatok, aby sme boli schopní konkurencie v medzinárodnom meradle. Pýtame sa, ako výjsť z finančnej krízy a ja nepochybujem o schopnosti, inovačnej schopnosti Európy, ktorá je jednou z, jedným z hlavných tromfov. Patent umožňuje chrániť investície, výskum a rozvoj a preto musí byť medzi prioritami. Európa v oblasti patentov disponuje veľmi e, výkonným, efektívnym e, nástrojom, to je Európsky patentový úrad. Pripomeniem vám, že v roku 1977 sedem členských štátov ho založilo, dnes pokrýva 30, e, 38 e, členských štátov, e, teda aj spriateľené štáty Švajčiarsko, no, Norsko, Turecko a niektoré spriateľené balkánske štáty. Tento úrad si získal vo svete skutočne veľmi dobrú reputáciu a skúma patenty veľmi rigorózne a naše patenty sú považované za najkvalitnejšie na svete. Medzinárodná štruktúra predkladateľov patentov, pripomením, že 60% z nich nie sú Európania, je skutočným dôkazom uznania, e, lebo sme veľmi rýchlo prekonali európsky rámec. E, dôvody tohto úspechu sú známe máme 7 tisíc zamestnancov, teda je to druhý najväčší európsky zamestnávateľ po Európskej komisii. Potom 4 tisíc vysoko špecializovaných trilingválnych inžinierov, ktorí pokrývajú všetky technologické oblasti. Vďaka tomu Európsky patentový úrad môže riešiť viac ako 235 tisíc žiadostí o patenty ročne, takisto žije výskumné kompletné do, e, zložky a e, naša lehota je 6 mesiacov po predložení žiadosti o patent. Žiadny iný patentový úrad vo svete nie je schopný e, takto rýchlo pracovať a vydávať patenty v tak rýchlej, krátkej dobe. Naše databázy e, patria medzi najbohatšie vo svete a vyvinuli sme nástroje, sa, ktoré sa stali svetovými štandardami. Náš nástroj EPOC používa viac ako 40 patentových úradov vo svete a sú to rôznorodné úrady ako v Číne, Brazílii, Kanade, Austrálii a vo väčšine európskych štátov. Náš klasifikačný nástroj na klasifikovanie e, patentov ETLA bol prijatý aj v americkom patentovom úrade a teraz spolu s našimi americkými kolegami chceme uľahčiť e, toto prispôsobenie sa klasifikačnému e, systému Európy. A môžeme si položiť otázku, kto bude riadiť v budúcnosti e, patenty Európskeho spoločenstva. Ja predpokladám, že Európska únia sa obráti na Európsky patentový úrad. Ja len vítam toto rozhodnutie, lebo to umožní Európskej únii disponovať e, výkonným nástrojom a ušetrí mnoho prostriedkov. Dovolte mi, aby som vám pripomenul, že rozpočet nášho e, úradu je financovaný z vlastných zdrojov a vlastne predstavujeme 1,6 miliardy eur za rok náš rozpočet. Na základe návrhu nariadenia, ktoré vy skúmate, tento jednotný patent vlastne bude, mať, bude sa skladať z tohoto klasického patentu, ktorý vydá náš úrad na základe dohovoru o európskom patente, ale na žiadosť majiteľa patentu bude mať e, jednotný účinok po vydaní. E, budúci patent, ktorý bude jednotne chránený, bude sa veľmi ľahko e, rám, vlastne uplatňovať a podľa mňa je to nevyhnutný prvok úspechu tohto projektu. Takýto patent umožní vynálezcovi dodatočnú ochranu v porovnaní s národnými a existujúcimi európskymi patentami dodatočné úlohy, ktoré vy predpokladáte zveriť Európskemu patentovému úradu, či už e, spracovanie žiadosti o udelenie jednotného patentu, obsah registrov alebo e, správu systému kompenzácií, pokiaľ ide o náklady na preklad, nie sú nám neznáme. Samozrejme, že z našej strany si budú vyžadovať ľudské aj materiálne investície, ale môžem vás ubezpečiť, že náš úrad už spustil isté kroky, aby mohol vydať prvý patent, jednotný patent, i hneď po vstupu do platnosti e, tohto nariadenia, o ktorom rozhodnete. Chcem vám povedať, že Máme ambiciózny program automatických prekladacích strojov, ktoré umožnia do roku 2014 prekladať z alebo do troch oficiálnych jazykov patentového úradu, teda angličtina, nemčina a francúzština, do 28 európskych jazykov. To sú všetky E, členské štáty nielen EÚ, ale aj členské štáty Európskeho patentového úradu plus do ďalších neeurópskych jazykov, ktoré sa stávajú pre e, Svetový patentový úrad dôležité, teda činština, japončina, e, korejština a ruština. Mal som príležitosť v posledných týždňoch viesť diskusie, diskusie s mojimi partnermi z týchto štyroch krajín a my sme už takmer vo finálnej fáze podpisu e, dohody o spolupráci, čo nám umožní pracovať spoločne pri spúšťaní tohto nástroja. Mm, prvý taký jazykový pár iť k dispozícii do konca roku 2011. To bude pre 7 až 8 jazykov. A pripomínam vám, že bezplatne dávame tento nástroj k dispozícii na našej stránke 24 hodín denne, teda nielen pre profesionálov, e, ale pre celú verejnosť, ktorá môže e, bezplatne tento nástroj používať. A takisto mi dovolte dotknúť sa niektorých aspektov, ktoré považujem za dôležité a navrhnúť vám, aby ste sa pozreli akú máme skúsenosť a dovolil by som si vám urobiť niekoľko návrhov. Prvá kapitola riadenie a inštitucionálne vzťahy. Európsky patentový úrad a Európska únia už pred mnohými rokmi vytvorili intenzívne a plodné vzťahy, najmä v rámci spolu spolupráce. Môžem citovať mnohé príklady, ale uvediem dva. Program IPRTU, to je ohľadne Číny, mal veľký úspech a potom program DCARS e, s kandidátskymi e, krajinami na vstup do EÚ. Okrem toho Európska komisia sa zúčastňuje všetkých zasadnutí správnej rady Európskeho patentového úradu, kde môže predkladať projekty a takisto pokrok EÚ v oblasti patentov. V rámci e, týchto jednotných patentov e, je niektoré skupiny štátov e, v rámci posilnenej spolupráce už spolupracujú, predkladajú názory a chcú vytvoriť taký zúžený výbor, ktorý bude poverený riadením a kontrolou dodatočných úloh, ktoré budú zverené nášmu úradu. Tento výbor má za úlohu napríklad stanovovať ročné e, poplatky za udržiavanie patentov. Náš úrad víta takéto inštitucionálne riešenie, ktoré sa pomerne ľahko aplikuje do života, je efektívne a zároveň rešpektuje e, princíp riadenia Európskeho patentového úradu. Tieto návrhy by samozrejme mohli byť vylepšené v tom zmysle, že by sme ešte teda dlhšie implikovali a, a zapojili aj ďalšie inštitúcie Európskej únie. Ja si, to dovolím tento, ja si dovolím toto stanovisko teraz verejne vyjadriť a som rád, že pán Rabkaj, spravodajca vo svojej správe, navrhuje pozmeňujúci návrh k článku 12 odsek 3 a 4, kde sa na jednej strane hovorí, že Európska komisia bude e, zastúpená v Select Committee a na druhej strane E, rozhodnutia tohto Select Committee budú e, zohľadnené aj pri stanoviskách komisie. Želal by som si zdôrazniť, že ja plne e, podporujem takýto pozmenujúci návrh, pretože umožní lepšiu integráciu európskych inštitúcií, predovšetkým Európskeho parlamentu, ktorý bude môcť sledovať aplikáciu jednotných patentov prostredníctvom kontroly, ktorú má nad komisiou. Po druhé, druhá zložka alebo druhá časť nášho návrhu je, e, sú finančné otázky. Finančná otázka bola vždy veľmi citlivá a obzvlášť v rámci tohto projektu, e, ktorý sa nebude týkať iba jedn- niektorých členských štátov, teda 25 z 27 a dva, e, e členov EÚ a 25 z 38 členov Európskeho patentového e, združenia. My sme za princíp rovnosti členských štátov a za nediskrimináciu. A teda my nemôžeme akceptovať dodatočné úlohy a pre, iba za podmienky, že tieto návrhy nebudú mať e, e, negatívny dopad, respektíve budú mať neutrálny dopad na rozpočet. To znamená, že ak prídu dodatočné úlohy, tak ich navrhovateľ bude znášať tieto zvýšené náklady. Základný návrh komisie, ktorý sme dostali v článku 16 odsek 1, podľa môjho návrhu rieši adekvátnym spôsobom tento bod. Formulácia, ktorú prijala rada, je taká vágnejšia a podľa mňa by bolo teda vhodné, aby sme sa vrátili k základnému návrhu, ako to navrhuje aj váš spravodajca. Ďalší dôležitý prvok sa týka e, tých u, u, vlastne sa u osudu tých, čia, e, tých e, zložiek, ktoré sa budú redistribuovať v rámci členských krajín. Podľa návrhu komisie by členské štáty mali tieto redistribuované fondy využívať na aktivity spojené s patentami. To je článok 16 odsek 3. Táto referencia bola e, vypustená v znení, ktoré prijala Rada. Podľa môjho názoru, ak chce skutočne Európa vyvíjať inovačnú politiku hodnú svojho mena, tak by bolo dôležité tieto sumy, ktoré boli získané od používateľov systému patentov, malo by to byť redistribuované. Tieto sumy by mohli slúžiť predovšetkým na e, rôzne sensibilizačné aktivity v malých a stredných podnikoch, univerzitách a výskumných strediskách. Jednoducho mám pocit, že peniaze, ktoré E, vlastne e, vyprodukuje inovácie, aby sa mali vrátiť k inovácii a inovátorom. Po tretie, opatrenia v prospech malých a stredných podnikov a výskumných stredísk e, a univerzít. Veľmi dobre viete, že cieľom tohto projektu jednotného patentu a uľahčenia ochrany E, tým, že sa e, obmedzia formality, znižia aj náklady. Chcem zdôrazniť, že si myslíme po štúdii, e, ktorá bola nedávno uskutočnená, že na rovnakú geografickú ochranu, to je 25 členských štátov, náklady na ochranu medzi klasickým európskym patentom, ktorý bude transformovaný do 25 národných, a týmto jednotným patentom, by môžu byť znížené o 70 Ja si teda myslím, že to je obrovská výzva e, smerom k zefektívneniu. Samozrejme, že účinky jednotného patentu budú veľmi blahodárne aj pre všetkých ekonomických aktérov, nezávisle od veľkosti, povahy, či teda to budú privátne alebo verejné, a nezávisle od oblasti. E, chceli by sme urobiť gesto alebo naznačiť prioritu v prospech malých a stredných podnikov. Toto bude možné v rámci opatrení, ktoré majú za cieľ kompenzovať prekladové náklady patentov, ktoré sú preložené v jednom jazyku do jedného z troch oficiálnych jazykov. Myslím si, že bude potrebné e, jednoducho zacieliť sa na publikum, ktoré chceme podporovať, teda malé a stredné podniky, univerzity, výskumné strediska a nezávislých vynálezcov, teda fyzické osoby. Treba si byť plne vedomý, že základnou časťou nákladov tohto e, systému jednotných a jednotne chránených patentov bu- bude pochádzať z, e, sa pôjde na preklady v okamihu predloženia žiadosti. Samozrejme, že sú tu ešte veľké e, poplatky, ktoré ktoré budú slúžiť na financovanie celého systému. Keď obmedzíme finančné kompenzácie malých a stredných podnikov, univerzít a výskumných stredisk po prípade jednotlivcov, tak pod, vyšleme tým nielen silný politický signál, ale takisto významným spôsobom znížime finančné náklady systému a to nám umožní potom podporovať celé, celý systém. A myslím si, že takéto opatrenie úplne zapadá do rámca Small Business Act, ktorý schválila Európska únia v roku 2008 a bude mať tým vlastne nový nástroj, o ktorom sa rozhodlo tento rok na jar. Ja plne podporujem návrh pána Baltasáreho, ktorý je v správe v článku 5 nariadenia o lingvistickom e, režime jednotne chránených e, patentov. A ešte posledný bod. Ten sa samozrejme netýka priamo kompetencie Európskeho patentového úradu, ale je dôležitý pre rovnováhu celého európskeho patentového systému. Ide tu o návrh budúceho európskeho e, patentového dvora. Rozhodnutie vydávať e, patenty, ktoré prijíma náš úrad, a plus je tu ešte aj teda odvolacia komora. Často tu teda môže dochádzať e, k spochybňovaniu takýchto rozhodnutí a teda tieto národné e, orgány by mali mať právo podať odvolanie na jednotný orgán, e, čo by nebolo vlastne mimo právneho rámca Európskej únie. Aj keď by to bolo právne nezávislé od EÚ. Realita veci, mechanizmov, ako aj skutočnosť, že 27 členských štátov, e, našich členských štátov sú členské štáty EÚ, e, nás vlastne priamo e, dáva do vzťahu k európskemu právnemu rámcu. A nie je to len teória. Nedávno spoločnosť Monsanto požiadala o európsky patent a odvolala sa pred holandským súdnym systémom. Stal, bol teda tento patent bol holandským patentom a boli proti tomu e, protesty v Holandsku. V Hágu sa odvolali na Európsky súdny dvor e, v odvolaní sa na smernicu biotek a my očakávame v budúcich týždňoch, v najbližších týždňoch rozhodnutie v tejto veci. Pokiaľ ide o jednotne príjmané patenty, je dôležité, aby e, sa tieto patenty opierali o jednotný systém e, právny. Nazdávam sa, že návrh Európskeho patentového súdu e, predstavuje vo všeobecnosti takú rovnováhu medzi viacerými princípami Poprvé, princíp prístupu k spravodlivosti, ako aj princíp potrebnej blízkosti, ktorý je dôležitý pre malé a stredné podniky, výskumné strediská a univerzity. Ale na druhej strane, tu máme aj princíp vysokej odbornosti, e, týchto sporov ohľadne patentov, to sú vysoko odborné záležitosti a vyžadujú si špecifickú judikatúru a špecificky kompetentných E, sudcov. Takto by sme mohli do nekonečna diskutovať s expertami o možných vylepšeniach alebo o nahradení niektorých opatrení inými. Ale podľa mňa je dôležité, aby sme v istom okamihu prijali rozhodnutie. My už celé roky o tomto projekte diskutujeme a myslím si, že rovnováha, ktorú sme teraz dosiahli, je globálne uspokojivá a môže viesť k rozhodnutiu, pretože to je nevyhnutný prvok k tomu, aby sme efektívne mohli aplikovať jednotnú ochranu patentov v Európe. A na záver, dámy a páni, chcem moje vystúpenie ukončiť tým, že e, patent, jednotne chránené patenty budú predstavovať skutočný pokrok v európskom patentovom systéme, zvýši sa tým efektívnosť ale budú tu aj nedostatky, veľké, veľká komplexnosť a náklady, ktoré by boli naozaj veľmi vysoké pre prvých užívateľov, malé a stredné podniky a výskumné strediska a po druhé fragmentáciu v právnej oblasti, ktorá by zničila e, ten pozitívny účinok centralizovaného systému. Preto je podľa mňa dôležité prijať takéto rozhodnutia. Európa nie je vo svete izolovaná. akým Európa diskutuje a snaží sa nájsť ten najlepší možný systém, ďalšie veľké ekonomické bloky idú dopredu. Nedávno USA prijali minulý mesiac reformu zákona o patentoch a to je najväčšia reforma v tejto krajine, za viac ako 50 rokov. Oni sa priblížili k európskej koncepcii e, patentov. My sme prijali systém first to file namiesto first to invent. Takže Amerika sa hýbe a nie je sama. Zoberme si Čínu. To je ďalší veľký globálny hráč našho sveta. Tam sa práve pripravuje e, systém patentov, ktorý bude mať tie najlepšie medzinárodné štandardy a e, Čína sa stane veľkým aktérom v oblasti v oblasti patentov. Môžem citovať Brazíliu a ďalšie e, krajiny, takže celý svet sa hýbe a Európa nemôže zostať nehybná. E, je na zodpovednosti na všetkých prijať rozhodnutie, treba si uvedomiť, že už bola odvedená veľk, odvedený veľký kus odbornej práce a my sme schopní teraz a mali by sme byť schopní pripraviť právny a reglementárny rámec, ktorý by umožnil zvýšiť efektívnosť a výkonnosť v rámci celosvetovej konkurencie. Európsky patentový úrad je vysoko kompetentný v oblasti vydávania patentov je pripravený, dámy poslankyne, páni poslanci, vám poskytnúť e, všetkú technickú expertízu, ktorú by ste potrebovali. Ďakujem vám za pozornosť a ak máte dodatočné otázky, rád vám na ne odpoviem. Srdečná vďaka, pán predseda, ako vždy, veľmi precízny a veľmi užitočný príspevok. Mám 5 prihlásených Ehm, s otázkami. Ehm, ak by ste si prijali nejakú všeobecnú rozpravu, môžeme ešte aj na záver eh, sa k tomu vrátiť, ale teraz robím tú výnimku, pretože pán Patesteli musí odísť. Najprv pán Mesaroš, nech sa páči. elnök úr, és eh, nagyon köszönöm. Eh, Ďakujem, pán predseda ďakujem aj predsedovi Európskeho patentového úradu za veľmi podrobné informácie. Osvetlili ste mnohé veci, ktoré som nevedel. A to je dôležité, pretože ja som spravodajcom k tomuto stanovisku vo výbore ITRE. A to bude vlastne pripojené k správe pána Rabkaja. A my sa pozeráme na tento úplne nemožný stav z pohľadu priemyslu. Chceme to ukončiť. Čokoľvek, čo robíme, bude lepšie než tá situácia doteraz. A jednotný európsky patent, ktorý treba vytvoriť, a preto musíme konať jednoducho a rýchlo. a to by posilnilo konkurencieschopnosť, inovácie, ale som ste povedal, že nemám hovoriť len klas otázky, nebudem to nejak naťavať. Chcel som len povedať, že bol tu určitý prepad v počte patentov, ktoré boli udelené a s tým treba niečo robiť. Potvrdzujem to, čo hovoril uh, predseda patentového úradu. Uh, národné štáty využívajú prostriedky k dispozícii na patenty na iné prípady, ak to rada takto neschválí. Ja teda predložím návrh na podporu a pod, požiadam ho, aby to ešte raz vysvetlil, čo presne je správne rozdelenie fondov prostriedkov, čo by bolo akceptovateľné pre uh, Európsky patentový úrad, ako aj národné štáty, čo by bol najdôležitejší a najefektívnejší spôsob. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pán kolega Masip. Ďakujem, ďakujem aj za správu, ktorú sme si vypočuli, aj keď ja som chcem poďakovať expertovi za jeho vystúpenie, ale myslím si, že môžeme mentálne všetci zrušiť to, že nie je expertom v európskom procesnom práve, pretože keď nám hovoril, ako to vyzerá v Európe a mimo Európe, pokiaľ ide o postupy, tak my ako poslanci, áno, pre, pre nás, ktorí sme expertami v európskej oblasti, myslím si, že môžeme vypustiť túto časť, ktorá z právneho a procesuálneho hľadiska nie je dôležitá. A teraz mám jednu otázku. Bolo povedané, že e, tu musíme urobiť veľmi veľké gesto v prospech malých podnikov a v prospech zníženia nákladov, aby sme podporili investície a inováciu. Ja ako expert vítam takúto otázku, ale nezdá sa vám, že ako gesto, aby krajiny, eh, kde, z eh, ktorých sme boli my vyhnaní, z týchto dohôd sme boli vylúčení. Nemyslíte si, že by bolo lepšie a navyše, aby sme mali viac prostriedkov napríklad na preklady, nebolo by lepšie, keby ste vy ako experti v úvodzovkách, lebo nie ste e, expertami na procesuálne právo, ale ste expertami e, na patenty. Prečo nenavrhnete jeden jazyk, angličtinu, aby sa používala v rámci EÚ. A potom, keď budeme mať dohody, potom budeme mať dohody s Korejčanmi a s Čínmi, keď ich nemôžeme mať s Talianmi a Španielmi. Ďakujem pani, Wikström, ďakujem pekne pán predseda. Nož, eh, toto je veľká dôležitá otázka, otázky, s ktorými sa musíme vyspredať a srdečne ďakujeme za všetky tie informácie, ktoré sme dostali a ja sa vo svojich otázkach budem sústrediť na dve oblasti, ktoré sú kľúčové a ktoré boli pre mnohých dôvodom na znepokojenie a zároveň uh, Uh, som rada, že sa musíme dopracovať aj ku podrobnostiam a uh, je to často tak, že vlastne ten pes je zakopaný v detailoch. Ja by som sa chcela sústrediť na články 69 až 9, to, čo vlastne z nich vyplýva. A chcela by som sa opýtať, či to znamená, že ak sa to bude uplatňovať tak, ako je to v tých článkoch 6 až 9, tak potom je vlastne možné napadnúť vecné rozhodnutia e, pred Európskym súdnym dvorom, teda rozhodnutia patentového úradu. Ako som už povedala, sú tu e, mnoho vecí, ktoré sú znepokojujúce a ja by som sa teda chcela opýtať, e, patentového úradu, ako vy nahliadate na to, čiže ak by, či, či si vôbec je možné predstaviť, že by sa to vôbec z toho nariadenia vyňalo a že by to bolo vlastne v dohode z e, o súde. To je jedna vec. A moja druhá otázka, ktorú by som tu chcela nadniesť, je e, ohľadne poplatkov e, za tie konania súdu aké vysoké by mohli byť potom tieto poplatky pre tie strany, ktoré by e, boli v nejakom takomto konaní. E, mohlo by to byť napríklad e, súvisiace s hodnotou, ktorá by bola napadnutá v takýchto sporoch. V zmysle týchto článkov vlastne nebude možné napadnúť niečo, ak nebudú odvedené poplatky. Takže to je moja otázka. Ak teda nie je možnosť eh, pre toho, kto chce napadnúť takýto patent eh, zaplatiť, tak to je tiež vlastne znepokojivé pre eh, mnohých, aspoň ja som to takto pochopila u nás v krajine. No a tie otázky, ktoré by som chcela mať zodpovedané sú práve tieto, než by sme sa posunuli ďalej, aj keď si myslím, že sme na dobrej ceste. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Lichtenberger. Ja, danke, die Frau Kollegin hat... Ďakujem. Kolegyňa vlastne už trošku predbehla moju otázku, pretože ja som sa chcela týmto smerom uberať vo svojich otázkach. Máme tu takú nejasnosť vzhľadom na to, že hovoríme o európskom patente alebo patente EÚ a v konečnom dôsledku je to ale delegovanie na nejaký orgán mimo EÚ, a teda najmä čo sa týka napríklad príslušnosti súdu alebo čo sa týka nejakých stratégií. Samozrejme, že to bude veľmi, veľmi komplikované. Ja teda uh, mám aj otázku, čo sa týka nákladu. podľa mňa, ako hovorila kolegyňa, najmä keď, ak ide o malé a stredné podniky, tak no by som niečo také chcela, tak v prvom rade e, ide o to, aby chránení boli malí pred veľkými. V posledných rokoch sme tam videli dosť nepríjemný vývoj. No a ako to teraz vlastne vyzerá? Ako, mm, aké sú odhady, e, čo sa týka očakávaných nákladov v prípade nejakého sporu? Ako sa to celé e, roz, vyvíja v porovnaní so súčasným stavom a ako potom vlastne bude ako budú prístupné tieto súdy. To tiež bolo úplne správne spomenuté. E, ja si nie som istý, či tie otázky išli na správneho adresáta. Bohužiaľ, bez mikrofónu. No, áno, dostaneme sa konkrétnejšie ešte k tejto téme, ale keďže to tu bolo spomenuté vzhľadom napríklad na zníženie nákladov, chcela som uh, aj uh, takúto informáciu. Sú tu rôzni referenti a možno aj budú k tomu rôzne vyjadrenia. Dobre, takže teraz poprosíme pána Batisteliho, aby zodpovedal otázky. Nech sa páči, pán predseda. A pardon, ešte pani Kastex. Áno, ďakujem, vážený pán predseda. A v prvom vystúpení e, by, by som chcela položiť otázku ohľadne vzťahu medzi Európskym patentovým úradom a európskou legislatívou, pretože v e, istým spôsobom, keď vytvoríme európsky patent, tak nahradíme tento európsky patent v rámci európskych inštitúcií, ale aj v rámci európskej legislatívy. To znamená, že e, vlastne už tam budeme my ako v titule ako EU a, a my nielen, že sa potom vlastne podriadíme tomuto nariadeniu, ale aj vlastne tam bude potrebné podriadiť sa európskej legislatíve a najmä tu ide o rozhodnutia, ku ktorým budeme e, musieť prikročiť napríklad v otázkach e, oblasti morality, obrany základných práv a všetkých ostatných otázok, ktoré budú mm, vlastne definovať patentovateľnosť. V Európskom parlamente mm, by sme to mali si o tom pohovoriť, najmä pokiaľ ide o tie systémy a mali my a Európsky parlament by sme mali byť informovaní o tom, čo je patentovateľné. Takže ako Európska legislatíva bude rešpektovaná v takomto širšom priestore, ktorý bude zahrňať aj ďalšie štáty, nečlenské štáty EÚ. Ďakujem a teraz nech sa páči pán predseda eh, patentového úradu, pán Batesteli. Ďakujem za otázky, ktoré naozaj nie sú jednoduché, ale vlastne idú eh, presne k hlavnej otázke. Začnem poslednou otázkou. Nazdávam sa, že je potrebné mať trošku odstup a pozrieť sa, aký tu bol vývoj. Európske krajiny sa rozhodli v 70. rokoch a pripomínam vám nemožnosť Európskej únie dohodnúť sa v tejto dobe na jednotnom patente – a zmluvne sa rozhodli zveriť zodpovednosť o vydávaní európskeho patentu medzivládnej organizácii a teda bola podpísaná zmluva, ktorá stanovuje pravidla a princípy, na základe ktorých môžu byť tieto patenty vydávané. Ide o to, že máme väčšinu v našich členských štátoch a na, väčšina sú z, našich členských štátov je členských štátov EÚ. Európske štáty príjmajú legislatívu v rozličných oblastiach a naše členské štáty, ktoré nie sú členmi EÚ, majú povinnosť rešpektovať túto legislatívu a my tiež, pokiaľ ide o podstatu, tak tiež to rešpektujeme. Príklad, ktorý často vyvoláva kontroverzie, techn- technológie. Európska únia prijala smernicu v oblasti biotechnológií a Európsky patentový úrad bol medzi prvými, ktorí e, vlastne pozitívne v tomto, vo, svojo, vo svojej ich e, právnych predpisoch prijal ustanovenia ohľadne biotechnológií skôr ako, mnoho členské štát, skôr ako mnohé členské štáty toto implementovali do svojej legislatívy. To znamená, vždy, keď sa vy rozhodnete v tej či onej oblasti stanoviť pravidlá alebo princípy, naše členské štáty, ktoré sú aj vaše, majú povinnosť a zodpovednosť rešpektovať rozhodnutia, ktoré, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ a my ich potom zapracujeme pozitívne aj v Európskom patentovom úrade. Takto potom základné práva ako celok morálne právo a všetko to, čo tvorí e, Európsky spoločný e, súdny korpus, je rešpektované Európskym patentovým úradom. Samozrejme, že niekto môže vyjadriť polutovanie, že e, náš úrad nie je európskou inštitúciou. To je fakt, to je realita. Ja si nemyslím, že by bolo pre Európu vhodné spochybňovať tento fakt tým viac, že toto je úspech európskej konštrukcie. Dovolte mi, aby som vám povedal, že je potrebné prekonať e, teoretické diskusie. Európska realita e, je tiež úspechom Európy a Európsky patentový úrad je nástroj, ktorý na jednej strane umožňuje európskej ekonómii disponovať najlepšími patentami vo svete a ďalej je to vektor európskeho vplyvu vo svete v oblasti práve patentov. Chcem ubezpečiť, že náš dohovor je jasný. My e, takisto hovoríme o patentovateľnosti e, programov ako takých. Takisto tu máme zákon o biotechnológiách. Aký je náš vzťah s Európskym súdnym dvorom? my nemáme judikatúrne právomoci. V súčasnom systéme my vydávame patenty, tie sa stanú národnými patentami a zodpovednosť za aplikáciu týchto e, patentov je na národnej úrovni. My vieme, že tu existujú pravidlá, ktoré sa aplikujú na všetky členské štáty, kde teda treba E, dávať prednosť e, európskej judikatúre pred národnou. Patenty to je, zostáva na národnej úrovni a ambícia Európskeho dvora je takisto na európskej úrovni. A v tomto rámci táto európska judikatúra, ktorá bude e, vlastne výsledkom národných a nadnárodných kompetencií, sa bude týkať viacerých systémov a teda preto je tam potrebný aj súhlas Európskeho súdneho dvora. Pokiaľ ide o financovanie a o výdavky, to sú zásadné otázky, ale bohužiaľ netýkajú sa európskych kompetencií. To je rozhodnutie, ktoré musíte vy, európske inštitúcie, prijať, a, lebo vy vlastne znášate E, celé úsilie na financovanie, či už na verejnej, národnej alebo komunitárnej úrovni, to sú stále otvorené otázky. Ja osobne si myslím, že je potrebné e, ľahký, dať ľahký e, a jednoduchý prístup k tej, právnej oblasti. A teraz prečo priorita malých a stredných podnikov a prečo e, je, taká, takýto jazykový režim? 30 rokov e, pracujeme s trojjazyčným jazykovým systémom, funguje to dobre, je efektívny a ne, vyhovuje aj našim používateľom. Mnohé štúdie, mnohé ankety sú toho svetkom. Ja si myslím, že je možné prijať niektoré gestá v prospech malých a stredných podnikov, napríklad v oblasti finančných kompenzácií. Ďalej tu máme nadnárodné spoločnosti a mm, vlastne na, e, my by sme tu nemali mať finančné kompenzácie, ak sa prekladá váš národ, z vášho národného jazyka do angličtiny tento, e, tento patent. Takže my chceme urobiť také jednoduché gesto v prospech malých a stredných podnikov, ktoré by znížili globálne náklady a e, umožnili by stanoviť nižšie tarify. A na záver pokiaľ ide o rozdeľovanie fondov, pokiaľ ide o rozdeľovanie fondov, pokiaľ ide o ročné e, poplatky za održiavanie patentov, tak tam 50% to bolo o e, Európsky patentový úrad a 50% členské štáty. A tieto člen- Peniaze, ktoré prichádzajú do členských štátov, by mali byť využívané na politiku inovácie a nemali by sa používať na, e, vo všeobecnom e, rozpočte toho či oného členského štátu. Mali by byť používané na financovanie aktivít, ktoré budú prispievať na rozvoj inovácií v Európe. Tieto peniaze e, sa odoberajú inovátorom, tvorcom, to nie je daň, to nie je to je, to je poplatok za vykonané služby a ekonomicky je zdravé financovať také akcie, ktoré idú v prospech e, inovácie. Pokiaľ ide o Európsky patentový úrad, náš postoj je jasný. Dodatočné úlohy, ktoré od nás žiadate, musia byť e, samofinancované. Máme tu princíp rozpočtovej rovnováhy a teda nie len, že naša činnosť sa financuje, ale aj toto by sa malo samofinancovať. A ja si myslím, že je to možné. Pokiaľ ide o kľúč rozdelenia medzi jednotlivé členské štáty, to nie je kompetencia Európskeho patentového úradu, to je kompetencia EÚ a členských štátov medzi sebou. Dámy a páni, e, toto sú moje dodatočné odpovede. Ďakujeme pekne, pán predseda Batisteli. Teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu. Tu dostáva slovo pán Steven Jones. E, je partnerom vo firme Baker, Baker McKenzie. Má na starosti otázku patentov. Nech sa páči, máte slovo. Mr. Chairman, members of Parliament, Pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni, ďakujeme za pozvanie vystúpiť dnes na tomto fóre. Na úvod by som rád povedala, že budeme prednášať svoj vlastný osobný názor na túto problematiku a preto všetko, čo poviem, e, nemusí byť v súlade so stanoviskom mojej firmy, našich klientov alebo organizácie, ktoré zastupujeme. Ale prečítal som si mnoho strán ktoré tieto organizácie predložili vám aj všeobecne tieto témy a ja dúfam, že to, čo poviem, poskytne vyvážený názor na túto problematiku. Podľa mňa e, stojí za spomenutie, že som pôsobil v úvode svojej kariére, konkrétne od roku 1978 v v subjekte, ktorý mal na starosti e, Mm, správu nenadolosti a s tým súvisiace patentové otázky. Vtedy mal vstúpiť do platnosti dokument o patentoch, ale nevstúpil. Odvtedy sa diskutuje o jednotnom patentovom systéme pre Európu. Teraz sa zdá o mnoho pravdepodobnejšie ako kedykoľvek v minulosti za tých posledných 33 rokov, že sa tomu tak naozaj stane. Nie je pochyb podľa mňa o tom, že implementácia jednotného patentového systému v Európe by bol obrovskou výhodou celému európskemu hospodárstvu. Za posledné roky sme sa posunuli na túto úroveň a myslím si, že to je treba oceniť. Moja dnešná prezentácia sa bude zameriavať na niektoré problémy, ktoré sú ešte stále pred nami, tak aby systém, ktorý sa napokon schváli, priniesol čo najlepšie výsledky. Ale nemalo by to nás rozptýliť od všeobecnej dôvery v to, že takýto systém naozaj stojí za to, aby sme implementovali tým správnym spôsobom. E, čo sa týka konkrétnych problémov a prekážok, e, ktoré stoja ešte stále v ceste jednotnému systému, myslím si, že e, stojí za porovnanie porovnať súčasný systém, keď nemáme jednotný systém a možnosti nového jednotného systému. Už teraz v tomto smere sú mnohé problémy pre užívateľov, či už ide o veľké podniky alebo malé stredné podniky. Všeobecná dohoda platí v tom, že je potrebné e, zabezpečiť pokrok v schváľovaní jednotného systému, ale konkrétne ťažkosti sú samozrejme v podrobnostiach e, takéhoto systému a jeho fungovania v praxi. Riziko vytvorenia systému, ktorý by nebol e, až tak pozitívne naklonený všetkým hráčom, je pre mnohých dosť veľké. Je to riziko Eh, je tu riziko, že nie všetci by mali dôveru v tento nový systém. Európska konvencia o patentoch eh, v súčasnej podobe obsahuje krajiny mimo, aj mimo Európskej únie, ale sú tu isté problémy, ktoré sú spojené s vytvorením jednotného patentového systému, na ktorom by sa dohodli aj eh, len samotné členské štáty EÚ. Teraz nový návrh by rozlišoval medzi krajinami, ktoré by boli súčasťou tohto nového systému v súlade s súčasne platným konventom a s novým systémom, ktorý by vynímal niektoré významné členské štáty EÚ. Nové ustanovenia patentovej konvekcie nie sú celkom v súlade s návrhmi nového jednotného systému a tu práve sú tie e, ťažkosti. Patenty sú formou duševného vlastníctva, pretože vytvárajú monopoly. Je dôležité, aby toto právo sa dalo uplatňovať aj na tie činnosti, ktoré narúšajú monopoly, ktoré zabezpečuje patent, ale patenty sa dajú udeľovať v prípade, ak rozsah takéhoto monopolu nie je oprávnený a je potrebné spochybniť platnosť takéhoto patentu. Návrhy na jednotný systém udeľovania eh, patentov sami o sebe neeliminujú problémy spojené s kvalitou a so systémovými chybami, ako aj s nahrobadením príliš mnohých žiadostí o udelenie patentu. Všetky tieto um, problémy existujú na celom svete, nie sú to len um, otázky, ktoré by sa týkali Európy výlučne. Akékoľvek systém um, dodržovania patentov by sa mal držať predovšetkým kvality, ktorú chceme dosiahnuť. Otázky, ktoré sú ešte stále otvorené, súvisia s skutočnosťou, že patent či sa má alebo nemá udeliť, ak nebol dostatočne preskúmaný vplyv, respektíve kvalita takéhoto predmetu, na ktorý sa udeluje patent. Ak by sa schválil nový jednotný systém, je potrebné zabezpečiť, aby sa vyriešili otázky platnosti, aby však nedochádzalo zároveň k narúšaniu práv, výkonu právomoci medzi jednotnými aktérmi a tretimi stranami aj keď sa to niekedy vníma ako e, špecifikum zo strany nás, anglických, e, britských právnikov, mm, zdá sa, že to nie je len problém obmedzený na našu krajinu. E, to, že právo, respektíve kvalita práva, ktoré sa má dodržiavať, je potrebné preskúmať, je skutočnosť vo viacerých členských štátoch. Akékoľvek preskúmanie pred udeleným patentu nemôže byť úplne 100% Um, nepriestrelné. A preto je tu riziko uh, výrazného počtu um, možno neplatných alebo nespravodlivo udelených patentov. Prebiehajú v súčasnosti rokovania aj na európskej a na medzinárodnej úrovni, okrem iného aj na namierené na zníženie vysokého počtu nahromadených žiadostí o patenty a to sa môže dosť výrazne prejaviť aj na kvalite udelovaných patentov. V Spojených štátoch amerických činnosť orgánov, ktoré sledujú prideľovanie patentov a sledujú aj eh, priebeh eh, súdnych konaní v týchto veciach. My by sme eh, v tomto kontexte mohli získať veľmi užitočné informácie v zmysle toho, čoho sa máme vystriehať v našom procese zavádzania jednotného systému. V každom prípade akékoľvek závery by mali byť nezávislé od súdnych rozhodnutí, malo by sa vychádzať zo konkrétnych znalostí, skúseností sudcov, ktorí, ktorí budú prijímať takéto rozhodnutie e, v prípade akékoľvek pochybnosti dôjde k totižto k súdnym žalobám. Nebolo by vhodné, keby sme vytvorili systém, na základe ktorého by e, sa už samotného počiatku vytvárali nespravodlivé pravidlá pre všetkých účastníkov. Je potrebné, aby e, systém fungoval čo najrýchlejšie a aby to bolo obsahnuté už v súčasnom návrhu a rovnako ako rôzne miestne rozdelenia, ktoré budú obsahovať aj národné osobitosti členských štátov. Ďalším problémom eh, tzv. jednotného systému patentov eh, bude poskytnúť eh, čo najúsporenejší systém opredeľovania patentov. Mal by to byť taktiež systém, ktorý zjednoduší dostupnosť patentov pre všetky triedy užívateľov. Bude Ehm, veľkou výzvou zabezpečiť, aby takýto systém eh, nevytváral nové náklady aj pre držiteľov patentov, aj pre tých, eh, ktorí eh, sa chcú vystriehať možnosti porušenia a pravidiel. To sa týka najmä malých a stredných podnikov, ale je to taktiež prospech väčších hráčov na trhu. Taktiež je dôležité, aby rozhodnutia súdov boli nestranné, aby sa držali e, všetkých článkov tohto systému. Nesmieme zabúdať, že základných princípom patentov je podporovať inovácie a tvorivosť. Súčasný návrh by zavadzal povinné pravidlá pre všetkých hráčov po istom krátkom prechodnom dobi a to by prinútilo užívateľov predkladať žiadosti na súd bez ohľadu na a pochybnosti, ktoré sa týkajú efektívnosti alebo užitočnosti návrhov a taktiež bez hľadu na náklady. E, čo sa týka vývoja situácie na pôde Európskeho patentového úradu. Ja som to sledovala ako právnik, ktorý sa špecializuje na patenty. V úvode pôsobenia tohto orgánu e, mnohí hráči vrátane veľkých firiem nedôverovali tomuto systému a naďalej využívali národné systémy patentov buď paralelne alebo uprednostnili tento systém oproti európskemu systému. Takéto výhrady sa však postupne darilo prekonávať a v snahe e, predchádzať národným protekcionistickým opatreniam e, sa nám celkom darí odstraňovať tieto e, snahy. Ale zároveň musíme neustále odstraňovať nedostatky v tomto systéme, aby sme zaviedli čo najefektívnejší systém jednotného pridelovania patentov v Európe. Musíme taktiež pomôcť hráčom, aby si zvykli na tento nový systém, aby sme zaviedli teda dostatočne dlhé prechodné obdobie, aby sme vychytali všetky muchy, tak povediať, z tohto nového systému a aby nám subjekty boli ochotné dôverovať. Taktiež, čo sa týka exkluzívnosti tohto jednotného systému, tá nebude nevyhnutná. Vo Veľkej Británii eh, sme nedávno dosiahli vytvorenie e, fóra, ktoré bude zhromažďovať e, informácie o sporoch, respektíve o sporných žiadostiach. E, toto zhromažďovanie takýchto sporných prípadov však nebude narúšať efektívnosť celého systému. Už e, z definície akéhokoľvek e, projektu na európskej úrovni e, samozrejme vyplýva, že je potrebné vyriešiť aj jazykovú otázku. Ja si to uvedomujem veľmi dobre, najmä keď tu sedím v tejto sále a mám tu okolo seba 16 tlmočických kabín, ktoré sa snažia tlmočiť môj prejav do svojich jazykov. Je to samozrejme výzva vo vytváraní tohto jednotného systému a už sa tomu venujeme viac ako 30 rokov. Jazykové otázky sú dôležité aj v schvaľovaní rôznych ochranných známok alebo aj dizajnu, pretože tieto subjekty sú veľmi jazykovo viazané. Prebiehajú totiž to jazykové analýzy v danom jazyku e, daného e, členského štátu a dokonca ani teraz nepanuje e, úplne jednotný systém v postupoch v jednotlivých členských štátoch. Ja sa okrem iného profesionálne venujem aj editovaniu akési príručky fungovania patentov a taktiež interpretácie patentov. E, je to problematika veľmi komplikovaná už len v jednom jedinom jazyku. E, v súčasnosti tento systém na úrovni Európskej únie funguje v troch jazykoch a Ehm, je to jeden z významných eh, dôvodov, prečo sa napríklad Španielsko a Taliansko nie sú ochotné podieľať na tomto systéme, pretože majú pocit, že ich jazyky nie sú dostatočne zastúpené. Ja, keďže som rodinným hovorcom anglického jazyka, samozrejme eh, by som bol eh, rád, keby sa presadila angličtina ako jednotný jazyk, ale musím pripomenúť pre správnosť, že nie som jediným zastancom takéhoto riešenia. Myslím si, že takéto riešenie by bolo logické, okrem iného aj v kontexte um, sledovania dodržovania nových právnych predpisov. Eh, v ďalšom kontexte budeme musieť zabezpečiť, aby eh, prípadové právo, ktoré sa bude zameriavať na dodržiavanie patentov v Európe, aby nevytváralo nové komplikovanejšie pravidlá v dôsledku vytvorenia tohto jednotného systému. Patentová legislatíva bude pokrytá Európskym dohovorom o patentoch, eh, ale nie je tam systém riešenia prípadov v situácie porušenia, akákoľvek jednotné riešenie podľa mňa aby nemalo vytvoriť takú legislatívu, ktorá bude podliehať rozhodnutiam súdneho dvora, ktoré od procesu harmonizácie pokrývajú aj legislatívu v oblasti ochranných známok, ak by sa patentové právo stalo súčasťou legislatívy Európskej únie, podľa mňa by to celú situáciu príliš skomplikovalo. Myslím si, že ak by sa toto schválilo, prípad, ktorý spomenul vám Batistelli, ktorý bol posunutý súdnemu dvoru a týka sa vykladania smernice o biotechnológiách a poňalo sa to ako nástroj Európskej únie. V súčasnosti eh, patentové právo nie je v právomoci v judikatúre súdneho dvora. Podľa mňa by sa tomu tak ani nemalo stať. Na záver by som rád uviedol, že užívateľia tohto patentového systému v Európe sú rozhodne za zavedenie jednotného systému udeľovania patentov, pretože by to zvýšilo konkurencieschopnosť európskych podnikov a taktiež by sa tým vytvorilo efektívne fórum na riešenie patentových sporov na európskej úrovni. Zavedenie takéhoto systému e, malo nastúpiť už dávno, ale napriek výraznému pokroku, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť za relatívne krátke obdobie veľmi intenzívnej práce, a to e, samozrejme si vyžadovalo obrovské úsilie všetkých zainteresovaných. E, bude potrebné na tom pracovať rovnako intenzívne aj naďalej. Ak by sa súčasný návrh podarilo vylepšiť, e, podľa mňa by stalo za to pokúsiť sa o to. Tak ako už uviedli viacerí dnešní rečníci, už dlho čakáme na to, aby sme sa dostali tam, kde sme sa teraz ocitli. A slovami amerického básnika, možno stojí za to venovať e, dosť času takémuto veľkému kroku, ako v budúcnosti potom banovať, že sme e, sa tomu nevenovali viac. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Kolo otázok odpovedí nastúpi až potom. Nebudeme teraz prerušovať eh, sled eh, vystúpení referentov. Už teraz totiž to máme časový sklz, preto si najskôr vypočujeme všetky prezentácie a potom na zároveň bude kolo otázok a odpovedí. Teraz by som rád privítal eh, doktora Tomasa Kühne, ktorý je nie prvýkrát tu medzi nami. Mali sme možnosť účastniť sa vašich rokovaní v Düsseldorfe. Vieme, ako to tam zhruba funguje. Preto vás a vítame o to srdečnejšie v našich radoch e, dnes. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja prezentácia, e, neviem, či už je pripravená na ukážku. fast gesagt, so ist es mit den Softwarepaten. Tak to som skoro povedal, že no už takto to chodí s tými softwarovými patentmi. No. Er versucht es noch. Dobre, sekretariát eh, zvažuje, že možno to aj dve minúty bude trvať, kým sa tam tú techniku podarí rozbehnúť, takže začneme pánom Verónom. Vítam ho medzi nami a dávam mu slovo a medzičasom necháme technikov, nech sa vybláznia. Ďakujem, pán predseda. Eh, trošku ste ma zaskočili ale ako advokát človek musí byť vždy pripravený. Ja budem hovoriť ako človek z praxe, ako špecializovaný právnik na oblasť patentov, pracujem už dlhé roky v tejto oblasti a asi preto ste ma sem aj pozvali. E, ja sa zamýšľam aj nad otázkami medzinárodnej e, judikatúry ohľadne patentov. Už mnohé roky tu máme takýto medzinárodný súdny systém pre patenty. E, my sme si ho vlastne vytvorili, zrealizovali napríklad bruselský dohovor, ktorý dnes nariadením nám umožňuje určitými opatreniami e, riešiť patentové spory v Európe. Z určitými spriateľnými špecializovanými advokátmi. Eh, som na úrovni Európy vytvoril asociáciu, ktorá sa volá European Patent Lawyers Association. A pán predseda, vy ste tak povediac, požehnali tejto asociácii. Boli ste na našej prvej schôdzi v roku 2001 tu v Bruseli. Eh, chceli sme zjednotiť našu prax a dokázali sme spojiť patentových sudcov, špecializovaných sudcov z rôznych krajín. A už nejakých 10 rokov máme každoročne fórum, kde sú všetci patentoví sudcovia z európskych krajín a umožňuje to teda zharmonizovať ich prax a máme morálnu aj finančnú podporu Európskeho patentového úradu pre toto úsilie. A napokon uh, radili sme Európskej komisii pri vypracovávaní jej návrhu a je veľmi dôležité, ako konala pani Frelinger, aby sa vlastne zrealizoval tento návrh, eh, jeho duch otvorenosti, jeho entuziasmus, odhodlanosť. To boli skutočne určujúce faktory a vždy sme e, v nej našli veľmi inteligentnú poslucháčku. Napriek tomu stojíme pred veľmi veľkými problémami. Je to e, aj systém jurisdikcie, ktorému sa dnes chcem venovať. Problém je teda známy. Momentálne ak máte európsky patent, tak ste vlastníkom, držiteľom patentu tak môže cirkovať po rôznych e, krajinách. A ak sa stanete obeťom, falš, falšovania, tak môžete vlastne v rôznych krajinách e, to napadnúť pred súdom. Hovorím môžete, lebo nie je to mm, povinné. Ak falšovateľ e, má sídlo v jednom z členských štátov EÚ, ak je Nemec, Holandian, tak je možné vlastne stíhať ho v jeho krajine a môžete teda dostať rozhodnutie, ktoré vlastne um, zamedzí tomu falšovaniu alebo kopírovaniu hneď pri stroj, zdroji. Takže je možné konať e, pred jedným súdom, ktorý vlastne zatrhne e, e, takéto falšovanie, kopírovanie v celej EÚ. Avšak pokiaľ ide o čínskeho falšovateľa, e, tak pravdepodobne bude potrebné obratiť e, alebo urobiť viaceré kroky. E, pluralita konaní pre jeden a ten istý patent, to je štatisticky dosť zriedkavé, aby sme si mohli myslieť, že bez patentov, ktoré sa niekde v Európe dostanú pred súd, možno len desiatka E, ide na nejaké dva súdy a z týchto desiatich možno len dva patenty e, sa dostanú pred tri súdy. Takže ten jav má relatívne malý ekonomický dopad. Druhá ťažkosť je, že tu nie je harmonizácia v judikatúre ani v zákone, pokiaľ ide o rôzne európske e, krajiny. Nemecké súdy majú svoju judikatúru, holandské súdy majú svoju judikatúru a môžu rôzne uplatňovať rovnaké ustanovenia dohovoru o európskom patente a môže sa stať, že patent bude Eh, iná pozícia v jednotlivých krajinách. Minulý rok sme zažili taký prípad, kde eh, bol patent na kontaktné šošovky vyhlásený za neplatný anglickým súdom, pretože súd dospel k názoru, že vynález nebol dostatočne popísaný. Bolo to takisto spolkovým patentovým súdom vyhlásené za neplatný platné, hoci teda patent bol dobre popísaný, ale nebol považovaný za nový. A francúzsky súd to označil za platné, pretože e, dospel k názoru, že je to nový objav a dobre popísaný a e, teda, že e, tí, ktorí by to chceli napodobňovať, e, tak vlastne páchajú mm, falšovanie. A takáto situácia zastáva. Môžeme teda povedať, že Ehm, netreba dať všetky svoje peniaze len na jednu kartu. Treba e, v prípade nejakého produktu, ktorý je veľmi dôležitý pre podnik, chrániť ho národnými, e, skôr než európskym patentom, aby teda e, sa zamedzilo riziku v celej, anulácie v celej Európe. A takto chceme vlastne vytvoriť systém judikatúry. Je to obrovská výzva. Lebo vlastne budujeme systém, ktorý nemá ekvivalent. Je to poprvýkrát v EÚ, že e, nejaká jurisdikcia bude musieť rozhodovať spory medzi jednotlivcami. Nikde to zatiaľ momentálne e, neexistuje. Samozrejme, Ehm, sú tu iné spory medzi jednotlivcami, ale e, vždy to je len otázka, predbežná, otázka na predbežné zodpovedanie a nie e, samotný spor, čiže toto by bolo poprvýkrát, že by nejaký Európsky súd mal kompetenciu právomoc rozhodovať e, spory medzi jednotlivcami a je to vo veľmi technickej oblasti, e, pretože všetci sa zhodnú na tom, že patentové právo nie je práve to najjednoduchšie právo zo všetkých možných oblastí práva. Okrem toho, treba vytvoriť e, jednotný právny systém, pretože momentálne, ak pravidlá vzťahujúce sa na platnosť patentov vychádzajú z e, textov o európskom patente, E, ostatné pravidlá ohľadne napríklad fašovania nie sú úplne harmonizované a sú tu rozdiely medzi e, právom v jednotlivých krajinách. To všetko sú obrovské výzvy a ľudia v praxi sú veľmi hrdí, že budú vlastne prvými, ktorí zažijú túto skúsenosť. Avšak niekedy Ehm, sa cítime možno trošku ako taký pacient, ktorý je stále dlhšie na tom chirurgickom stole. Chirurg navrhuje nejakú novú operáciu, skúsime a určite to dobre dopadne. No a niekedy eh, by sme radšej povedali, že no skúsme, skúsme skôr tú predošlú operáciu, pretože tá vždy fungovala. My sme teda eh, veľmi hrdí, že sme takými priekopníkmi toho nového systému, ale zároveň trošku sme aj znepokojení. Máme tu vlastne také tri e, dôvody na znepokojenie. Prvý sa týka skúseností sudcov. Ak dovolíte, aby som ostal pri tej chirurgickej metafore, sudcovia sú, tak povediať, chirurgovia patentov a špecialisti uh, musia vedieť, že takáto chirurgická operácia má o to eh, väčšiu šancu na úspech, o čo viac operácií chirurg zrealizoval. Čiže aj ľudia v praxi, takíto sudcovia, ktorí už rozhodovali mnohé patentové spory, majú väčšiu istotu vo svojich rukách, väčšiu istotu vo svojom rozhodovaní, než sudcovia, ktorí sú začiatočníkmi v tejto veci a ak jedného dňa vás bude operovať chirurg, tak určite by ste si vybrali skôr chirurga, ktorý robí svoju tisícu operáciu, než takého, ktorý vám povie, no poprvýkrát na vás vyskúšam túto operáciu. Ehm, takže skôr chcete nejakého skúseného chirurga, ehm, a to je možno trošku problém v našom systéme, ktorý tu teraz máme, pretože nemáme dostatok e, záruk, že sudcovia budú mať potrebné skúsenosti na to, aby vlastne e, mohli fungovať v tomto systéme tak ako v minulosti, pretože dnes každá krajina, ktorá je zúčastnená v tomto systéme, môže žiadať vytvorenie nejakého nejakej miestnej divízie, aj keby táto krajina v zásade nemala absolútne žiadne skúsenosti v tejto oblasti. A rovnako e, sudcovia, ako aj osoby v tejto jurisdikcii, my sa trošku znepokojujeme, pretože požiadavky na kvalifikáciu a skúsenosti e, nie sú postačujúce a sme si istí, že podniky a veľké podniky budú veľmi pozorne nahliadať na, tom, to problém, pretože roz, skúsenosti chirurgov bude rozhodujúca a ak im nedáme systém, ktorý im zabezpečí veľkú skúsenosť sudcov, tak eh, nebudú, tak povediať, všetko stavať na tú jednu kartu, eh, nebudú sa spolehať len na to, čo my sa snažíme vybudovať a stále sa budú žiadať, eh, budú žiadať teda aj o národné patenty a obracať sa na národnú jurisdikciu. Druhý dôvod na znepokojenie je v tom, že si kladieme otázku, či je naozaj nevyhnutné, aby európska jurisdikcia, alebo teda súd, ktorý vytvoríme, mal výlučnú právomoc pre všetky otázky, všetky uh, patentové spory. Pretože netreba zabúdať, že približne 90 všetkých patentových uh, konaní prebieha medzi občanmi v rámci jednej krajiny. Nie, nevyhnutné, nie je nevyhnutné mobilizovať kompletne celý aparát, ktorý tu chceme vybudovať práve na takýto druh sporov. My teda žiadame, aby aspoň v prechodnom období tu bola možnosť preveriť tie nové systémy, tie súčasné právomoci aj s národnými súdmi a posledný dôvod na znepokojenie je, že to bude systém, v ktorom bude príliš veľa možností na odvolanie. My nechceme nejaký systém, kde by boli tri úrovne e, súdnej právomoci, miestna, centrálna a ešte aj odvolací stupeň čo by bolo vlastne Európsky súdny dvor. My si myslíme, že toto je skutočne technické právo v zásade a okrem prípadov, kde by išlo o, nejaké, o nejaký verejný poriadok. Nie je potrebné a nie je žiadúce, aby nešpecializovaní sudcovia mali posledné slovo v takejto otázke. A e, týmto by som ten bod ukončil. Potrebujeme E, súdy, respektíve spravodlivosť, ktorá bude predvídateľná. Viackrát sa mi vo svojej kariére stalo, že som mal dať stanovisko nejakom zástupcovi priemyslu, ktorý mi povedal, dám niekoľko miliónov eur do projektu nejakej novej fabriky, budeme e, vyrábať nový produkt. Môžem tak urobiť vzhľadom na e, tento konkurenčný produkt, alebo nie. Ja potrebujem predvydateľnú odpoveď. E, ak mi neviete dať nejakú predvydateľnú odpoveď, tak moje peniaze a môj projekt e, nasmerujem inám, vyberiem si niečo iné. Takže ja by som na záver chcel povedať, že môžeme vynaložiť všetko možné úsilie, aby tento nový systém bol predvídateľný a spravodlivý, ale v prvom rade musí byť teda predvídateľný. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Veron. Ďakujem aj, že ste takto e, zastúpili kolegu. Neočakávanie technika nám už funguje, takže poprosím pána doktora Kühnena, ktorý je, tak povediať, s tým chirurgom, o ktorých e, hovoril pán Veron, aby sa ujal slova. Ďakujem, pán predseda. Keď si kladieme otázku, ako tento nový patentový súd bude vyzerať, Myslím, že je celkom užitočné najskôr sa zamyslieť nad tým, čo presne tento súdny systém má poskytovať eh, v prípade tohto reformného procesu. Ide o proces vytvorenia eh, európskeho patenta a taktiež eh, vytvoriť aj príslušný systém jurisdikcie. A ľahko tak vzniká dojem, že sa na centrálnej úrovni vyvinie tento patentový systém a že ten aspekt jurisdikcie nebude až taký významný, ale z môjho pohľadu to rozhodne tak nie je. Patent, eh, bez hľadu na to, ako cenovo výhodný, je k európskemu patentu eh, neustále, ešte stále spôsobuje obrovské náklady, ak sa neaplikuje efektívne v praxi na strane držiteľa tohto patentu. Z môjho pohľadu sú tri hlavné požiadavky, ktoré musí splniť eh, tento súd. Poprvé, musí tam eh, panovať vysoká úroveň odbornosti. To znamená, že držiteľ patentu investovali sa náklady a úsilie a znalosti do tohto nového projektu, že eh, sa môžu potom presadzovať výlučné práva tohto držiteľa. Ale ten, ktorý e, žaluje na tomto súde, musí mať taktiež jasno vo svojom prípade a musí mať stanovené presne dôvody, prečo predkladá takúto žiadosť. Ďalej ide o rýchlosť e, konania a to predovšetkým e, rýchlo, rýchlosť tých vstupných inštancií súdu. Tu sa často spomína, že iba rýchle právo je dobrým právom to platí pre obe strany. To znamená, obe strany musia mať v dohľadnej dobe právnu istotu či sa môže distribuovať reprodukt produkt alebo nie. A posledným aspektom je, že sa musí zadefinovať isté číslo prípadov porušenia v Európe. To jednak súvisí s tým, že dnes to napríklad vnímame inak ako pred 15 rokmi. Sú tu rozsiahle konania, a technika je veľmi komplikovaná, e, ide o dlhé E, vety, ktoré sú čoraz e, komplikovanejšie a komplikovanejšie a hovoríme tu minimálne o 1500 prípadoch porušenia každoročne. To znamená, že toto všetko tento nový súd bude musieť byť schopný e, riešiť a to nie až o 10 alebo 15 rokov, ale od samotného počiatku, pretože priemysel, hospodárstvo nemôže čakať, kým sa takom rozbehne tento nový systém. Otázka znie, ako by sa nám to mohlo podariť. Musíme mať eh, k dispozícii eh, vhodnú súdnu štruktúru. A predstava, že eh, by sme vytvorili akýsi paralelný vesmír na úrovni patentového práva, to považujem za ilúziu. Mm, kolega Vero už o tom hovoril tá odborná stránka v Európe už je eh, podľa mňa relatívne vysoká a budeme musieť to eh, využiť. Máme už v Európe vzory, ktorých sa môžeme držať. Napríklad uvádzam tu, do akej miery eh, členské štáty majú dočinenia s takýmito prípadmi porušenia. Francúzsko som neuviedol, pretože nemám dôvryhodné čísla o Francúzsku, ale vidíte, že v mnohých členských štátoch nie sú v podstate žiadne prípady porušenia patentového práva. V Holandsku e, je napríklad 50 e, prípadov na rok, e, aj v Veľkej Británii rovnaký počet. V Nemecku ide o zhruba 1250 prípadov porušenia tohto patentového práva ročne, o ktorých sa rozhoduje na súdoch. To naznačuje, kam, ktorým smerom by sme sa mali zrejme pozerať a ako by ten nový systém mal vyzerať, aby sa vysporiadal s týmto výrazným počtom prípadov. Na poslednom zasadnutí Senátu som si odfotil um, akty zložky, aby sme mali predstavu, o akých množstvách papierov strán e, tu vôbec hovoríme. Bolo to stretnutie z 29. septembra a myslím, že to bolo zhruba 7 prípadov. Toto všetko sú prípady, ktoré je potrebné prejednať e, ďalej, pokiaľ ide o hlavné piliere. E, tieto sú zadefinované 4 a 4 piliere podľa mňa teda rozhodujú o tom, či súd funguje alebo nefunguje. Poprvé, otázka znie, či v prípade rozhodnutia o porušení práva sa rozhodne, či aj ten patent, e, ktorý údajne bol porušený, či je opravnene udelený, alebo či e, sa nepovažuje za platný. To súvisí jednak s porovnaním daného systému, alebo to súvisí aj s tým, či to zredukujeme, toto celé konanie, iba na otázku, či došlo k porušeniu patentu a zároveň musíme vyhodnotiť, teda, či tento daný patent bol právoplatne pridelený alebo nie. Ďalej druhá vec, e, aj o tom sa tu už hovorilo, e, ako je zostavený panel súdcov, e, ďalej po tretie jazyk súdneho konania a po štvrté otázka zastúpenia jednotlivých strán na súde. Prvý bod, ktorému sa chcem venovať podrobnejšie, je otázka toho, či chceme vytvoriť systém integrácie, v ktorom e, tento súd bude e, rozhodovať aj o pravoplatnosti udelenia patentu. Tu som zhrnul, e, čo je príslušné pre jeden systém a pre druhý systém. Výhodou tohto integračného systému rozhodne je vysoká miera spravodlivosti, pretože okamžite sa hovorí aj o právoplatnosti a nemôže do situácií, že e, sa rozhodnuje o patente, ktorý sa neskôr označí za nepravoplatne udelený. S týmto systémom sa ale rozširuje e, priestor sporov, ktorý sa bude musieť prejednať. E, to znamená, vybavenie sa predlží. Samozrejme, to je logicky, je, to, je tam priama úmera medzi množstvom prípadov, ale ho vybavenia ak chceme riešiť prípad relatívne rýchlo, na to potrebujeme viac personálu pri e, systéme oddelenom. Je tu e, riziko nedostatku spravodlivosti, možno dôjde k odsúdeniu. V danom prípade, keď sa preukáže, že patent nebol pravoplatne pridelený, ale zase výhodou je, že sa prípady budú riešiť rýchlo a nebude potrebný taký um, rozsiahly personál aby som to ešte jasne demonstroval na tom, e, o akých počtoch prípadov vôbec hovoríme. V Nemecku e, rozhoduje často otázka, či bol patent preoplatne pridelený alebo nie. O tom rozhoduje náš spolkový patentový úrad a ten rozhoduje zhruba o štyroch prípadoch každý mesiac. V e, súd, ktorý sa zaoberá porušením patentov, to znamená, či sťažnosti proti danému patentu, či sú oprávnené alebo nie. Sa zoberá teda iba tým právnym štatútom. Tento súd rozhoduje v Düsseldorfe zhruba 18 prípadov každý mesiac. Keby sme teraz eh, tieto dva súdy, dve, dva subjekty skombinovali a rozhodovalo by sa aj vo veci eh, porušenia aj vo veci udelovania patentov. Otázka znie, aká by bola efektívnosť takéhoto subjektu. Rozhodne tých prípadov by bolo menej, ako čo vybavuje náš spolkový patentový úrad. Preto podľa mňa ten princíp oddelenia, ktorý v Nemecku uplatňujeme, je výrazne výhodnejší práve preto, že si nevyžaduje eh, taký rozsiahly personál. Ale eh, sú tu isté predpoklady fungovania Prvým predpokladom je vysoká kvalita vo fáze udeľovania patentov. E, Súd sa totiž to bude musieť spolahnúť na to, že daný patent bol udelený právoplatne. Ďalej druhým bodom je možnosť konkurenta napadnúť daný patent e, bez ohľadu na dôsledky napríklad ešte pred e, samotným začiatkom súdneho konania vo veci porušenia, ak sa príjme rozhodnutie, že E, daný výrobok sa môže priniesť na trh, ak sa e, potom môže napadnúť daný patent, potom je v záujme e, judikatúry, aby sa tak urobilo čo najskôr. A ďalej posledná vec, ktorá hovorí v prospech tohto systému oddelenia, je, že otázka toho, či sa rozhodne vo veci porušenia a to s konečnou platnosťou, či došlo k porušeniu, alebo či sa celá vec pozastaví, až kým sa nerozhodne v inej s tým súvisiacej veci, aby sa potom dali uplatniť výsledky e, paralelného konania aj v danom e, konaní vo veci porušenia. E, ďalším pilierom je otázka, ako bude zostavený orgán sudcov, či tační sudcovia v regionálnych komorách. E, v súčasnosti je to tak naplánované. Ak rokovacím jazykom je jazyk e, krajiny, ktorom súd sídli, je potrebné preveriť, či je dostatočný počet týchto zahraničných sudcov, ktorí majú znalosti o patentoch, ktorí majú jazykové znalosti. Teda pre Nemecko by to bola Nemčina. A taktiež e, takí, ktorí sú ochotní presťahovať sa. Napríklad e, na úroveň regionálneho súdu, ak bude teda nevyhnutná takáto účasť, permanentná účasť zahraničného sudcu. Teda má to aj výhody z hľadiska vzdelávania a školenia zahraničných sudcov, ale ak v záujme tohto školenia sudcov znížime a zredukujeme tieto znalosti, znalosti o patentoch, ako automaticky sa zníži efektívnosť ich činnosti, to znamená, že lehoty sa predlžia a prejedná sa za dané obdobie menej prípadov. Samozrejme, aj domáci sudcovia musia byť dostatočne skúsení eh, v prípade sporov vo veci porušenia patentu, aby som uviedol konkrétne čísla. Ak napríklad dnes príde nový kolega k nám do Senátu, ktorý nemal skúsenosti vo veci patentov, musíme počítať eh, s obdobím školenia prebehu zhruba 1,5 roka, kým je schopný samostatne rozhodnúť eh, v danom konaní vo veci porušenia patentu. Podľa mňa tu nejde teda iba účasť na jednom, dvoch seminároch, ide o naozaj zhromaždenie praktických skúseností a poznatkov. S tým súvisí aj otázka jazyka, v ktorom sa bude rokovať. Keď vychádzame z otázky jazyka súdu, v ktorom eh, teda v danej krajine, v ktorej jaz, súd sídli. Potom eh, sa musíme opýtať, či ide predovšetkým o jazykové znalosti sudcu, alebo či ide o odborné znalosti. Ak ide o jazykové znalosti, tak nie ide len o eh, právnu angličtinu, napríklad v tomto konkrétnom prípade angličtiny, ale ide o jazykové znalosti vo všetkých technických sektoroch, pretože e, samozrejme e, súdy v prípade porušenia rozhodujú o všetkých e, právno-technických odvetviach, napríklad o elektrotechnike a tak ďalej. Je to naozaj obrovská úloha. Nestačí poznať len terminológiu, je potrebné poznať aj vecne danú problematiku. Za Nemecko môžem povedať, že títo kolegovia sú nedostatkovým tovarom. Jednoducho ich nemáme. Zatiaľ ich nemáme. Možno jedného dňa sa nám podarí vyškoliť takýchto odborníkov, a zatiaľ ich nemáme. A posledná vec, ktorú by som raz spomenul a ktorá je dôležitá pre kvalitu súdu, je otázka, kto bude zastupovať jednotlivé strany pred súdom. Viete, že sú eh, právnici, ktorí majú špecializáciu v oblasti patentov, sú to technicky vzdelaní právnici a taktiež sú všeobecní právnici. Napríklad v Nemecku je to tak, že obe oba druhy právnikov zastupujú danú stranu pred súdom, e, tak sa nám to osvedčilo v praxi, tak to je to potrebné, pretože potrebujeme aj technické znalosti v prípade že sa daný prípad vyvinie ako komplikovanejší. To si potom vyžaduje účasť patentového právnika, ale len samotný patentový právnik um, nestačí, pretože prebiehajú aj civilné procesy a s tým súvisia aj rôzne um, aspekty procesného práva napríklad otázky dôkazov, ďalej zúčastnenia tretej strany a tak ďalej. A to môžu zabezpečiť iba všeobecní právnici, pretože na to e, patentoví právnici nestačia. Ďalej sú tu aj e, materiálne otázky, ktoré súvisia napríklad s náhradou škôd. To e, sú všetko témy, ktorým sa venuje. Ďalším aspektom je, že tento právnik je vlastne tlmočníkom eh, technických otázok. On musí vlastne pretlmočiť to, čo právnici, ktorí sú tak či tak eh, neustále prítomní, aby pochopili danú vec. Je to veľmi komplikované, ale veľmi mimoriadne naozaj užitočné a kľúčové pre priebeh eh, celej súdnej veci. V súčasnosti čelíme istej dileme, je potrebné e, zabezpečiť e, aj e, prepojenie na jednej strane medzi obmedzenými ľudskými zdrojmi, ďalej medzi rýchlosťou riešenia daných prípadov a medzi otázkou predmetu daného súdneho konania. O čo lepšie budú tieto tri aspekty prepojené, o to efektívnejšie bude súd fungovať a naopak, e, o čo väčšie vzdialenosti tam budú, o to viac sa spomalí celý proces e, a skomplikuje. Ak máme obmedzený počet pracovníkov, je potrebné samozrejme znižiť počet prípadov, ktoré sa dajú paralelne prejednávať. Musíme to nastaviť tak, aby to bolo, aby to bolo reálne. A preto môj záver znie, princíp oddelený by sa mal zachovať ako možnosť to, čo sa plánuje, je kombinácia oboch systémov. Podľa mňa to je veľmi rozumné, tak aby sme dokázali rýchlo reagovať v prípade potreby. Súd, e, ktorý koná vo veci porušenia, môže mať spolurozhodovaciu právomoc, ale nemá výlučné právo prekladať stanovisko. To by nám umožnilo získať flexibilitu, zareagovať na každý jeden prípad špecificky. E, ďalej, čo sa týka zostavy ehm, týchto súdnych rád, eh, tam by mala eh, zavažiť predovšetkým kvalifikácie odbornosť. Ďalej, čo sa týka jazykovej výbavy, mali by sme ehm, sa sústrediť eh, na školenie nových odborníkov, nových sudcov, pretože v súčasnej generácii nemáme takýchto odborníkov a ďalej je potrebné, aby boli zastúpení aj odborníci na patentové právo, aj všeobecní právnici v každom jednom súdnom konaní. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán doktor Kühne, za túto veľmi zaujímavú a rozsiahlu prezentáciu prednesenie vašich skúseností. Teraz by sme dali slovo pánovi Brunovi, pán Potorsberger, ktorý zastupuje e, Bruselskú školu ekonómie a Brugel. Nech sa páči, máte slovo. Oui. Merci, monsieur le président. Euh, Ďakujem, pán predseda. Euh, euh, ja by som tu nechcel malovať ten obraz chorého. Tu je problém skôr v tom, že chorý, o ktorom my hovoríme, si nemôže dovoliť náklady na chirurga. A teda by som skôr povedal, že e, sme svedkami e, lekárs alebo teda medicínskeho turizmu a nie, niektoré vysokotechnologické firmy radšej chcú začínať svoje záležitosti v USA, lebo tento systém e, sa nechce e, vyvíjať. Takže dôležité posolstvo o týchto údajoch o ohľadne sporoch veľa nehovorí, pretože tam sa odrážajú e, dôsledky nákladov európskej fragmentácie. Takže chcem sa iba vrátiť k problému, ktorý má už viacero desaťročí. Často počujeme o európskom patente napríklad v tlači. Napríklad 4. decembra 2009 sme mali správu v tlači, kde sa hovorilo o tom, že konečne budeme mať európsky patent. Bolo to zábavné, lebo doteraz ešte stále sme v tomto smere veľmi nepokročili. Takže Začnem závermi, štyrmi závermi, ktoré sú najdôležitejšie. Poprvé, mať jednotný alebo európsky, skutočne európsky patent je nevyhnutný pre Európu a to nielen e, kvôli nákladom. Po druhé, nikdy sa nehovorí o tom, že v súčasnosti e, tu ide o vytvorenie tretej vrstvy. Máme tu národné patenty, súčasný aktuálny e, patent, e, kde si možno vybrať e, ochranné teritorium. A teraz tu príde tretia ochranná vrstva, automatická ochrana v Európe. My sme jedinou oblasťou vo svete, ktorý, ktorá ponúka tento systém. USA, Čína, Japonsko, všade je jeden jednotný E, systém, nemáte jeden iný patent v New Yorku, druhý v Kalifornii. Všade majú jednotný patent. Takže kým budeme mať tieto tri vrstvy, budeme mať neustále problém kvality, lebo stále bude možné tento, e, tento európsky jednotný patent obchádzať. Aby som stručne, naozaj treba zmeniť riadenie systému a treba zohľadniť eh, malé a stredné podniky, mm, high-tech podniky. Google bol kedysi tiež len takým spin-off podnikom pred desiatimi rokmi. Všetko to, no, kedysi boli malé podniky a teraz eh, potrebujeme systém pre malé. Máme systém pre veľké a nie pre tieto malé podniky. Online sú eh, rôzne veci k dispozícii na Google otázka teda, prečo je potrebná reforma. Myslím, že máme dosť expertov v miestnosti, netreba to vysvetľovať. Európsky patent nie je európskym, pretože je vlastne riadený na národnej úrovni. E, možno je európsky, pokiaľ ide o systém vydania, to je veľká, veľmi kvalitné, ale je to celé fragmentované, čo znižuje kvalitu poskytovanej služby Európskym patentovým úradom. Jeden z dôsledkov sú náklady. Tuto máte príklad patentu, ktorý bol vydaný v 13 krajinách v porovnaní so všetkými ostatnými krajinami vo svete. No a ak sa pozrieme na to, tie náklady vlastne nemajú nič dočinenia s tým, čo tie podniky alebo vynálezcovia musia zaplatiť v iných regiónoch. A samozrejme je tu aj určitá heterogénnosť v tých e, procesoch. je tu teda určité porovnanie, ktoré ukazuje, že sú to veľké rozdiely v Európe, e, čo sa týka druhou eh, nákladov na tieto spory, vo vzťahu počtu sporov, v Nemecku je to o mnoho nákladnejšie než v Holandsku alebo v Anglicku. No a keď sa pozriete na to, mm, tak ten počet, eh, tam treba si zachovať tú relatívnu dimenziu na horizontálnej osi. Náklady na tisíc obyvateľov v Európe a na vertikálnej osi máte počet, e, relatívny počet sporov vydelený počtom patentov, ktoré sú validované v danej krajine. A v Británii je to najdrahšie, potom je tam Holandsko, Nemecko a nakoniec USA, tam je veľa sporov, pretože vzhľadom na veľkosť amerického trhu je náklad sporu relatívne nízky. Absolutný náklad je vysoký, ale vzhľadom na trh je to relatívne nízke. E, chcel by som len zhrnúť dôsledky súčasného systému. Je to nákladný systém, je tam prepad kvality jednoducho, pretože sa tam paralelne vydávajú patenty bez ohľadu na EPO, Eh, máme tu takú sivú zónu a všetko eh, sa eh, teda maximalizuje, aby sa získalo monopolné právo v dotknutej krajine. A v dôsledku tých vysokých nákladov nie je dosahovaný efektívny systém a často sa tu dopracovávajú k rôznym výsledkom súdy. Čiže chýba tu koherentnosť. Ja som tu počul hovoriť o čínskych dovozoch, takejto čínskej záplave, ale e, to v krajine, ktorá vlastne nemá možnosti e, brániť e, vlastne proti takémuto falšovaniu a distribúcii v Európe. A nehovoríme o E, slabosti Európy, pokiaľ ide o globálne a multilaterálne rokovania, pretože zatiaľ tu nemáme nejaký jednotný systém. Takže veľmi rýchlo, prečo nemáme európsky patent 50 rokov? Oficiálny dôvod e, sú jazyky a problém vytvoriť centralizovaný systém sporov. Sú tu dva ďalšie dôvody, ale samozrejme národné patentové úrady nie sú veľmi motivované. Ja keby som bol riaditeľom alebo predsedom nejakého národného patentového úradu, tak by som nebol až tak veľmi za tento systém. Je to logické, prirodzené a ľudské, pretože toto e, je aj finančná zmena, nielen taká obyčajná zmena. Vidíte tu relatívne dôsledky európskeho patentu no ale k tomu sa ešte skôr vrátim. Potom tu sú finančné dôsledky. Ak by sme transformovali z večera do rána um, európsky patent na unijný patent, tak otázka je, či hovoríme o 50 tisícoch patentoch, a vďaka nejakému takému účinku eh, atraktivnosti, tak vlastne tie národné úrady by mali väčšie príjmy a podnikateľský sektor by ušetril 250 miliónov eur, ale uh, napríklad patentoví advokáti, prekladatelia aj právnici by vlastne stratili 400 miliónov eur týchto príjmov. Ešte pár vecí k sile a slabosti. Keď sa pozrite na to relatívne, náklady na patent na milión obyvateľov v eurách. Vďaka európskemu patentu je ochrana v 27 krajinách. A dopracujeme sa na úroveň Japonska a ešte stále budeme mierne drahší než americký patent. A to vlastne je aj opodstatnené tou kvalitou, ktorú poskytuje Európsky patentový úrad. No a tá slabosť E, tá dohoda je ešte stále dosť e, taká fragilná. Tie tri jazyky, samozrejme ešte to nebolo akceptované všetkými krajinami. A e, to, že tam pridávame ďalšiu vrstvu, to je trošku skresľujúce. My sme vlastne jediný región na svete, kde sú takéto tri vrstvy patentov a to je naozaj zvláštne v takomto systéme finančná udržateľnosť, to je jeden z obáv, pokiaľ ide o takýto centralizovaný systém sporov. Máme tu expertov, ktorí sa k tomu už vyjadrili. No a treba si uvedomiť, že teda trošku zlyhalo to všeobecné riadenie. Naši zabudol sa na poslednú vec. Mm, momentálne sme jeden z mála tých významných úradov, ktorý nemá nejakú takúto uh, patentovú daň pre malé stredné podniky, majú to USA, Čína, Japonsko, my nie. Nemáme nejaké nižšie poplatky pre malé a stredné podniky momentálne a ani to nie je naplánované v budúcom systéme. Závery. Myslím, že Európsky patentový systém je rozhodujúci pre Európu. Nemôžeme používať teda ten argument, že naši politici vytvárajú systém, ktorý by zvyhodňoval inovácie, to len z dôvodov nákladov, ale aj z dôvodov účinnosti, efektívnosti systému, ktorý by mal byť koherentný. Treba mať na pamäti, že ak chceme efektívny systém, tak Máme momentálne pred sebou tri vrstvy, čo nie je logické. Musíme sa opätovne zamyslieť nad riadením tohto systému a nesmieme zabudnúť na malé a stredné podniky v tomto návrhu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne. Teraz ďalším rečníkom je pán Darius Will, ktorý e, zastupuje pracovnú skupinu e, patenty z organizácie Business Europe. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. President. Chairman Lennart. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Na úvod by som eh, sa rád poďakoval vám všetkým za to, že ste prizvali aj Business Europe, aby eh, priniesol stanovisko um, sektora firiem k tomuto budúcemu upraveniu patentového systému v Európe. My sme tým pacientom, my sme tým, ktorý sa nemá až tak dobre. Myslím si, že vo väčšine krajín má pacient posledné slovo. Ďakujem pekne, že nám dávate eh, priestor ako posledným. Je dôležité, aby chirurg, lekár bol kvalitný, ale predsa len záleží v prvom rade na pacientovi. Ehm, vyjadril by som sa na úvod k našej organizácii. Zastupujeme 41 ehm, federácií ehm, zamestnávateľov z 35 krajín. Zastupujeme rôzne odvetvia a snažíme sa spoločne pracovať na tom, aby sme zabezpečili rast a konkurencieschopnosť európskych podnikov. Zastupujeme viac ako 20 miliónov firiem a 90 z nich sú malé stredné podniky. V tejto súvislosti musím povedať, že plne podporujem vyjadrenie kolegu Bruna Patensberga, že e, to, že nemáme európsky patent, je veľkým nedostatkom. Budeme musieť prispôsobiť e, súčasne platné národné systémy tomuto novo vytvorenému európskemu systému. Podľa nás e, dobre fungujúci a cenovo výhodný nový systém patentov je kľúčovým nástrojom na podporu hospodárskeho rozvoja a taktiež financovanie výskumu a vývoja v Európe. Vieme, akú veľkú úlohu zohrávajú inovácie. Teraz eh, si viac uvedomujeme aj eh, o mnoho viac úlohu patentov v súvislosti s inováciami, preto musíme napraviť tento nedostatok, ktorý tu panuje. Často sa tvrdí, že systém patentov je nástrojom, eh, ktorý je prospešný len pre veľké firmy a že neprináša žiadne alebo len veľmi obecné výhody pre malé a stredné podniky. Ja si to nemyslím. Rád by som vám odporúčil prieskum, ktorý bol vykonaný vo Francúzsku spoločne s francúzským patentovým orgánom a za francúzskou bankou, ktorá podporuje malé stredné podniky. A odporúčil by som vám, aby ste jedného dňa vykonali eh, takýto celoeurópsky prieskum, aby sme mali lepší prehľad o tom, ako vyzerá táto problematika v celej Európe. Tento prieskum naznačuje, že 59 malých stredných podnikov um, predkladá často žiadosti a pravidelne žiadosti o pridelenie patentu. Okrem toho, viac ako polovica malých stredných podnikov v oblasti výskumu a vývoja um, predkladá tieto žiadosti iba 10 malé stredných podnikov e, znížilo e, svoje investície do výskumu a vývoja e, po tom, čo predložili svoju žiadosť o patent. Príjem z týchto nových vynálezov a licencií umožnil práve podporu nového výskumu a vývoja pre väčšie podniky z tohto radu malých stredných podnikov. Hlavným cieľom je získať ochranu a zatiaľ, čo pre tie menšie podniky je hlavným cieľom e, zabezpečiť e, si finančnú výhodu e, pre svoj vynález na celosvetovej, celosvetovom fóre po svojej konkurencii pre tri štvrtiny malých stredných podnikov. Dopad takéto žiadosti o udelenie patentu bol pozitívny. Rád by som pripomenul, že pre firmy je kľúčové, aby tento systém patentov bol vyvážený Často sa zabúda, že aj veľké podniky, bez hľadu na ich eh, rozmer, bez hľadu na ich mieru investícií, neustále budú mať menej patentov ako všetci ich konkurenti dokopy. Často sme na opačnej strane, nie na eh, strane opatrenej patentom a preto eh, je nevyhnutné, aby tento systém bol vyvážený. Európske členské štáty už prijali isté rozhodnutia vytvoriť tento jednotný systém patentov a to je obrovský krok vpred. Podporujeme tento vývoj a dúfame, že sa podarí zachovať túto dynamiku a že sa vytvorí naozaj tento jednotný systém a že tento systém bude naplňať očakávania firiem z hľadiska kvality, e, cenovej výhodnosti a právnej istoty a že bude dostupný všetkým európskym podnikom e, všetkých veľkostí to by som rád upresnil, že v Business Europe e, väčšina návrhov sa e, týka prehlbenia spolupráce, avšak Španielská konfederácia tejto snahy nepodporuje. Business Europe podporuje e, túto jednotnú ochranu na základe novej európskej patentovej štruktúry. To by bola obrovská výhoda. Je dôležité, aby sme zachovali e, Európsku, Európsky dohovor o patentoch a e, aby sa stal súčasťou nového systému. Chceme oceniť návrh pána Rabkaja, ktorý je zameraný na um, reguláciu a na vytvorenie nového patentového systému. Čo sa týka nových ustanovení e, v legislatíve v súvislosti s vytvorením jednotného systému, návrh komisie E, ktorý je namerený e, na tento nový systém, je v súlade so stanoviskom um, príslušných orgánov e, vo veci zakomponovanie existujúceho dohovoru o patentoch. Hovorí sa to napríklad v ustanoveniach článku 3 a 12. Taktiež podporujeme vytvorenie výberového výboru, ktorý bude pozostávať zástupcov členských štátov a tí budú dohliadať nad výkonom úloh, Európskeho patentového úradu a taktiež budú stanovovať eh, výšku poplatkov za obnovovanie patentov. Úroveň eh, týchto poplatkov eh, za obnovovanie patentov bude kľúčové ehm, v oblasti dostupnosti týchto nových patentov je potrebné, aby tieto poplatky neboli príliš vysoké, tak aby jednotný európsky systém bol konkurenceschopný tak ako to už spomenuli ostatní rečníci, napríklad pán Bruno Potosberg. A taktiež je potrebné, aby sa mohli do toho systému zapojiť všetky krajiny, ktoré už dnes spadajú do mm, Európskeho dohovoru patentov, ale je to iba jedno, um, jeden článok tejto reťaze. Všade vo svete systém patentov pozostáva z legislatívnych eh, pravidiel, taktiež systém, ktorý sleduje dodržiavanie a potom je tu systém, eh, ktorý rieši prípady porušenia. Máme legislatívnu stránku. Sú tu orgány, ktoré rozhodujú o tom, či sa udeli alebo neudeli patent eh, a tie rozhodujú aj o tom, či sa tento patent má alebo nemá prideliť eh, na základe platnej legislatívy. Nemáme však jednotný systém, máme 27 rôznych systémov. Tí, ktorí, tí z vás, ktorí pôsobili v eh, biznise, vedia veľmi dobre, že sú takéto nedostatky. Nemáme eh, v oblasti súdnictva žiadny orgán, ktorý by prijímal rozhodnutia na európskej úrovni a to nedáva veľký zmysel. Je to pre nás problém. Vnímame to tak, že je potrebné, aby keď e, sa vytvorí tento jednotný systém, aby bol aj systém dohľadu. Myslím, že sa to spomína aj v správe pána Rabkaja. Podporujeme návrh komisie, čo sa týka systému prekladu, pretože jazyková mnohorakosť je jednou z výhod Európskej únie aby som nadviazal na to, čo hovoril pán Batiseli, čo sa týka e, kvalitných automatických prekladov, ktoré budú k dispozícii e, pre verejnosť a to bezplatne v čase zverejnenia žiadosti o udelenie patentu a taktiež potom neskôr, keď už patent bude pridelený. E, toto bude kľúčové pre efektívnosť systému a najmä malé a stredné podniky by z toho mali veľký prospech. Malé a stredné, pardon, členské štáty sa teraz začali venovať činnosti na tretej treťom prvku tohto patentového balíčka. E, táto činnosť vychádza z medzinárodnej dohody vo veci vytvorenia e, spoločného európskeho patentu. My podporujeme tento prístup. Na stretnutí vo Varšave e, sa hovorilo, že podniky nežiadajú vytvorenie európskych patentov. To nie je pravda. My už o to žiadame celé roky. Musíme odstrániť súčasne platný systém, ktorý e, nie je zmysluplný. Máme rôzne odlišne príliš komplikované postupy. Zazneli tu vyjadrenia, že tých prípadov je veľmi málo. Nuž, e, ja si nemyslím, že to treba takto podceňovať. Otázka znie, kde presne chceme investovať, kam sa chceme dostať. A na to, aby sme sa tam dostali, musíme preskúmať každú krajinu, musíme sa pozerať ehm, na tie krajiny, kde sa prijímajú rozhodnutia, platíme za stanoviska, aká bola situácia v Veľkej Británii, v Nemecku, v Rakúsku. To stojí čas a peniaze. A my za toto všetko platíme. A je to úplne zbytočné. Nesúhlasíme s vytvorením systému súdov na základe národných súdnych systémov, ktoré by vychádzali e, zo súčasne platných právnych noriem a to dokonca aj na iba prechodné obdobie, tak ako už uviedol pán Kühne, e, patent je sektorom, kde v Európe sú obrovské rozdiely. Máme zhruba rovnaký počet prípadov e, v krajinách všade ale patent sa nepovažuje automaticky za e, súdny prípad, ktorý sa prejednáva. To nie je paralelný počet. Je potrebné, aby sudcovia, ktorí sa budú zaoberať týmito prípadmi, boli kvalifikovaní a jazykov vybavení. Ako už naznačilo polské predsedníctvo, máme tri druhy veci, o ktorých sa um, diskutuje. Jednak kompatibilita možnosti v súlade so zmluvami a taktiež stanoviskom eh, Európskeho súdneho dvora z marca minulého roka, taktiež kompatibilita s e, návrhom dohody v súlade s AKI, najmä v súlade s nariadením eh, Brusel 1 a s dohovorom z Lugano. E, my sa domnievame, že tieto dve otázky sú veľmi relevantné a súhlasíme s komisiou, že je potrebné ich preskúmať. Domnívame sa, že je potrebné na tomto e, ďalej pracovať a doladiť e, ešte detaily e, okrem iného financovanie. To považujeme za naozaj kľúčový faktor. A to preto, že to ovplyvní, či tento systém bude dostupný pre všetkých, alebo len pre tých vybraných. To samozrejme nemôžeme prijať. Uh, keď totiž hovoríme o systéme, ktorý bude platný v celej Európskej únii, hovorili sa tu o financovaní z európskeho rozpočtu, teraz sme už upustili od tejto alternatívy, preto musíme vytvoriť taký systém, ktorý bude dostupný pre všetkých. Je taktiež je potrebné stanoviť presné pravidla ukončenia prechodného obdobia. V tomto smere musím povedať, že to musíme vnímať reálne a musíme pripustiť dostatočnú mieru pružnosti. Potrebujeme samozrejme zaviesť prechodné obdobie, ale nie do nekonečna. Nemôže to byť predsa 30-ročné prechodné obdobie. Mm, nastane čas, keď je potrebné prijať rozhodnutie, musíme vytvoriť taký systém, ktorý bude dostatočne pružný a musíme zohľadniť aj vývoj um, v daných sektoroch, tak aby nemal ktokoľvek možnosť blokovať celý systém. Ďalšia vec, ktorá bola obsahnutá aj v texte, sa týka stimulu vytvorenia regionálnych komôr. To považujeme za veľmi dôležité. A Niekde som sa dočítal, že Veľká Británia zvažuje vytvorenie regionálnych komôr pre škandinávské krajiny. To je podľa mňa veľmi dôležité. Taktiež Francúzsko a Nemecko sa viedrilo, že vytvoria regionálnu komoru. Je to dôležité, pretože e, vďaka tomu by sme naozaj vytvorili e, mnoho národný e, systém s obmedzenými právomocami. Nebolo by dobré, keby sme mali samozrejme tieto národné komory všade, ale istý obmedzený počet podľa mňa by bol prínosom. Je potrebné poučiť sa z našich chýb z minulosti, ale poučiť sa aj z našich úspechov. Máme za sebou 30 rokov chýb a zlyhaní. 30 rokov, kde sme sa pokúšali o niečo, 30 rokov, keď sme zlyhávali, keď sa nám to nedarilo, keď sme sa opäť vracali eh, na štartovaciu čiaru. Ja si myslím, že nastal čas, aby sme si uvedomili, že si už nemôžeme dovoliť žiadne ďalšie chyby, žiadne ďalšie zlyhania. Máme za sebou však aj úspechy. A myslím, že skúsenosti Európskeho patentového úradu sú veľmi zaujímavé, aj keď to neboli len samé úspechy. Dočítal som sa v texte o vývoji situácie za posledných 30 rokov. Isté, že niektoré štádia trvali veľmi dlho. Aj samotné vytvorenie Európskeho patentového úradu nebolo jednoduchým rozhodnutím. Bolo to rozhodnutie, ktoré si vyžadovalo dlhé rokovania. Ale dosiahlo sa to napokon. Napokon sa našlo také riešenie, ktoré funguje. Vypočuli sme si, že v Nemecku napríklad sú sudcovia, mimochodom musím povedať, že v prípade Francúzska je to niekde uh, zhruba v polovici, je to zhruba 350 eh, prípadov ročne. Môžem vám povedať, že situácia bola o mnoho horšia v prípade sudcov eh, na úrovni patentových úradov. V 70. rokoch sme sa museli spoliehať na sudcov z Nemecka a z Holandska. Tí boli naozaj špičkoví. Ak napríklad vám udelili patent v Nemecku, to bol obrovský úspech. Patent vo Francúzsku, v Taliansku, to bol ľahký proces a rýchly proces. Žiadosť a automatické udelenie. Ako môžeme teda vytvoriť taký jednotný systém, ktorý bude obsahovať aj e, takých hráčov, ktorí vedia, čo robia, aj takých, ktorí nevedia celkom presne, čo robia. E, nehovoríme o tom dostatočne veľa. V súčasnosti ide o školenie, o vzdelávanie niektoré krajiny, ktorých sa neskúma táto oblasť dostatočne e, to zanedbávajú iné krajiny, školia svojich sudcov, vysielajú ich do Nemecka, do Veľkej Británie, aby sa tam školili na 3, 5 Ehm, dokonca 6 rokov ďalej. Dohodli sme sa na tom, že vytvoríme viac národné panely. Budú tam rôzne národnosti, tak aby sudca, ktorý je skúsený, aby mohol odotať svoje skúsenosti ďalej, aby sa to vyvážilo. V 79. keď sa prejednával prípad na Európskom patentovom úrade, Nevedeli sme presne, odkiaľ tento prípad pochádza. Dnes to vieme, možno je to na základe mena, názvu, ale podľa mňa na tom nezáleží. Hovoria vlastným jazykom, majú rovnaké vzdelanie, rovnaké školenie a sú kompetentní. Teraz teda musíme rozhodnúť, či sudcovia a právnici sú hlúpejší ako ktokoľvek iný. Podľa mňa záleží na konkrétnych prípadoch. Podľa mňa sú rovnako inteligentní, rovnako vzdelaní ako všetci ostatní hráči. Teda prečo, nieč, prečo rušíme niečo, čo funguje v Európe, prečo niečo, čo funguje v iných sektoroch, nefunguje napríklad aj v súdnictve. Vzdelanie, e, pravidelné školenia, spolupráca, odozdávanie skúseností, to predsa funguje v iných sektoroch, prečo to nemôže fungovať tu? E, chceme byť silní do budúcna. Chceme, aby sme naozaj e, zavili taký e, trh, ktorý bude fungovať, preto musíme byť ochotní príjmať aj e, rizika. Chcel by som vám pripomenúť jednu vec. Súdne konania veci patentov sú veci, ktoré sa týkajú dvoch firiem konkrétnych firiem. V danom prípade ja predsa nemôžem e, rokovať s e, neviem koľkými firmami, keď ide o konkrétny patent v jednej danej veci. Firma, ktorá má patent na daný produkt, je samozrejme vo výhode oproti firme, ktorá ho nemá a chcela by ho získať. Ak chceme teda vytvoriť systém, ktorý bude fungovať, predpokladom je, že doladíme všetky detaily Dúfam, že budeme načúvať aj podnikom, pretože o ne tu predovšetkým ide. Ďakujem pekne. Teraz by som navrhol, aby dostala slovo komisia. Zaujala stanovisko potom polské predsedníctvo. Nech sa páči. Aha, komisia, až po predsedníctve. Nech sa páči, vy ako spoluzákonodárny orgán máte slovo ako prvý. You, Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, v prvom rade Chcem poďakovať za to, že mám príležitosť vystúpiť dnes na zasadnutí výboru. A som naozaj veľmi poctená, že dnes môžem zastupovať radu. Myslím, že nie je potrebné pripomínať tu, aký dôležitý je e, tento európsky patent pre európsku ekonomiku, aby sa posilnila právna ochrana pre podnikateľov v Únii, najmä v časoch krízy a časoch hľadania nových zdrojov rastu. Ubezpečujem vás, že v rade je silná vôľa pokročiť v tomto ďalej. Diskutovalo sa to 29. septembra eh, tohto roku pracovnej skupine. A teraz e, máme aj podporu Európskeho parlamentu a preto si myslím, že vytvorenie patentového titulu pre európskych podnikateľov je naozaj e, už veľmi blízko. Chcela by som poďakovať spravodajcom za ich odhodlanie a úsilie aby to dnes trošku posunuli vpred. Myslím si, že sa tu urobil obrovský kus práce a predložený e, návrh správy by mohol byť dobrým základom na dosiahnutie férového európskeho kompromisu ešte koncom tohto roku. Som uh, najmä veľmi rada, že Európsky parlament to považuje za také dôležité, aby sa uh, zameral na potreby malých a stredných podnikov. A čo sa týka polského predsedníctva, takýto unitárny balík je veľmi dôležitý ešte v tomto roku a preto prebiehajú paralelné práce na oboch e, častiach tohto balíka, jednak vytvorenie patentovej ochrany, ako aj e, sporov, e, teda systému riešenia sporov. Predsedníctvo sa rozhodlo, že túto úlohu dostane skupina priateľov predsedníctva, ktorej mám tú čest predsedať. A polské predsedníctvo pracuje na základe e, toho, čo dosiahli predchádzajúce predsedníctva a snažíme sa byť v neustálom kontakte s podnikateľmi. Myslíme si, že e, toto sa robí pre ich potreby a polské predsedníctvo sa tiež snaží využiť e, akékoľvek možné metódy práce, ktoré by umožnili budúci úspech. A aj zajtra začíname trojdňovú technickú schôdzu vo Varšave, aby sme postupili v prácach na e, pripravení dohody o vytvorení súdu. Polské predsedníctvo teda bude konať s cieľom dosiahnuť politickú dohodu o tomto balíku ešte koncom tohto roku. Chceli by sme vytvoriť koherentný, efektívny, jednoduchý a, a lacnejší systém, ktorý bude otvorený aj pre účasť Talianska a Španielska. Máme pred sebou ešte veľa práce, Myslíme si, že spolu s Európskym parlamentom, komisiou a členskými štátmi môžeme efektívne konať, aby sme dosiahli spoločný cieľ a teda jednotnú patentovú ochranu, ktorá bude zodpovedať potrebám podnikateľov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Pani zástupkynia rady, veľmi si vážime úsilie polského predsedníctva. Dnes, popol- dnes večer máme prvý neoficiálny trialog k týmto otázkam a urobíme všetko preto, aby sme to e, dôsledne, ale aj rýchlo e, všetko zrealizovali. Pani Frölinger, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za zorganizovanie tohto vypočutia spolu so spravodajcami. Komisia si myslí, že to bolo veľmi zaujímavé a poučné. Mm, dnes tu máme množstvo skutočne špičkových expertov v oblasti patentov, v oblasti patentových sporov. Vypočuli sme si množstvo rôznych názorov a vypočuli sme si informácie o témach, ktoré môžu byť znepokojivé a takisto môžu nás naplňať určitou nádejou. Pre komisiu bolo veľmi povzbudivé vypočuť si, že napriek určitým obavám, určitým pochybnostiam alebo e, strachu, v zásade sa experti, ktorí tu dnes sú, zhodnú v tom, že podporujú nielen potrebu jednotného systému riešenia patentových sporov a vytvorenia jednotnej patentovej ochrany, ale podporujú aj tým ten smer, ktorým sa to celé uberá. Po e, tom, čo Európsky súdny dvor v máci tohto roku vydal svoje stanovisko, bolo potrebné zmeniť prístup k vytvoreniu Európskeho patentového systému. Už sa neplánuje vytvorenie medzinárodného súdu, na ktorom by sa podielali tretie krajiny a Európska únia. Teraz sa plánuje v súlade so stanoviskom Európskeho súdneho dvora vytvorenie spoločného súdu 25 našich členských štátov. To bude súd, ktorý vlastne bude súčasťou právneho systému našich členských štátov a bude podliehať rovnakým povinnostiam ako národné súdy, pokiaľ ide o rešpektovanie nadradenosti unijného práva a pokiaľ ide o spoluprácu s Európskym súdnym dvorom. To znamená, že Európska únia a komisia už sa nie aktívne a priamo podielajú na týchto rokovaniach, ale samozrejme, ako sme aj dúfali, sme vítanými pozorovateľmi e, napríklad v skupine priateľov predsedníctva. Veľmi podrobne to sledujeme, veľmi pozorne to sledujeme a sme ochotní a pripravení e, vyjadrovať sa, naďalej podporovať predsedníctva ako aj Európsky parlament, aby sme to čo najrychlejšie dostali e, do záverečnej fázy a k záveru. My sme našu prácu rozbehli a určite jedna z otázok je otázka financovania. Financovanie súdu a správna úroveň súdnych poplatkov vyvstala po zmene prístupu e, Pôvodne, keď eh, sa predpokladalo, že Európska únia sa bude podielať na tomto súdnom systéme, tak eh, bola nádej, že aspoň v tých úvodných fázach by rozpočet EÚ pomohol financovať tento súdny systém. No teraz to už možné nie je, keďže sme zmenili prístup a teda musíme veľmi pozorne sa teraz pozrieť na to financovanie, pozornejšie než v minulosti. Ale ubezpečujeme vás všetkých, že podľa našich kalkulácií, ktoré momentálne e, zostavujeme a ktoré, veľmi, ktoré by sme veľmi radi v blízkej budúcnosti predniesli tu vo výbore, e, je možné, že budú tie poplatky pre súd dostatočne nízke na to, aby ten systém bol atraktívny pre používateľov, najmä pre malé a stredné podniky v Európe. Všetko samozrejme bude závisieť od toho, koľko miestnych a regionálnych divízií vlastne vznikne. Boli tu mnohé obavy dnes vyjadrené ohľadne skúsenosti a kvalifikácií sudcov, lokálne, pokiaľ ide o vytvorenie lokálnych divízie. Niektoré krajiny majú zatiaľ veľmi malé skúsenosti s patentovými spormi. Myslíme si, že jedným z východisk je že v kontexte financovania tohto nového súdneho systému vytvoríme silný stimul pre tie krajiny, ktoré majú malé skúsenosti s patentovými spormi, aby e, sa pripojili k regionálnym divíziám a podielali sa na nákladoch. Čo sa týka skúseností súdcov, plne si uvedomuje, tu, uvedomujeme tú skutočnosť, že to je kľúčom k získaniu si dôvery používateľov v tento systém. A nejde iba o e, držiteľov patentových práv. Je to rovnako dôležité aj pre tie podniky, ktoré sa obávajú, že respektíve ktoré by chceli napadnúť patenty, o ktorých si myslia, že by nikdy neboli mali byť udelené. Tento systém bol navnutý tak, že si myslíme, že dosahuje dobrú rovnováhu medzi záujmami majiteľa patentu, ako aj záujmami tých, ktorí si myslia, že sa im bráni v ekonomickej činnosti prostredníctvom patentov, ktoré nemali byť udelené. A preto je tu jeden dôležitý bod, ktorý expert dr. Kühnen spomínal, že by teda malo byť možné okamžite napadnúť patent pred týmto systémom, teda súdnym systémom, pred predtým, než by vlastne museli prebehnúť nejaké paralelné procesa, procedúry na Európskom patentovom úrade. Momentálne v niektorých členských štátoch vôbec nie je možné obrátiť sa na súd, nie je možné napadnúť patent, pokiaľ ste e, neabsolvovali tú opozičnú procedúru v, na patentovom úrade, čo môže trvať a e, roky a v prípade tých rýchlo sa rozvíjajúcich technológií jednoducho je to pridlho. A preto si myslíme, že je to teraz systém vyvážený a takisto môžeme dosiahnuť veľmi kvalitnú prácu na tých prvoinštančných divíziách tohto súdneho systému tým, že by sa členské štáty pripojili k nejakým regionálnym divíziám, jednoducho by e, pospájali svoje skúsenosti a spoliehali by sa na národných sudcov, e, ktorých momentálne v tomto systéme máme, ktorí by sa mali stať sudcami na tomto novom súdnom systéme. Je jasné, že aspoň na začiatku tu budú určité mm, geografické nerovnováhy. Nemôžete prejsť na systém s mnohonárodnými e, porotami, ak je tu takáto diskrepancia v nápade sporov na jednej strane medzi Francúzskom a Nemeckom a na druhej strane členskými štátmi, kde je len veľmi málo sporov za rok. V niektorých členských štátoch možno vôbec žiadne prípady ročne. Takže e, určitým spôsobom musíme ten systém vybudovať tak, aby bol flexibilný, aby sa dal postupne vybudovať. Musíme sa zamyslieť opäť aj nad tými prechodnými obdobiami, ale sú tu určité veci, o ktorých by sme mohli 10 ďalších rokov diskutovať a nikdy by sme nenašli lepšie riešenie, pretože nikdy nevytvoríme úplne dokonalý systém môžeme iba vlastne sa hýbať smerom k nejakému flexibilnému systému, systému, ktorý je prispôsobený a úzko súvisí s národnými štruktúrami, ktorý dokáže využiť skúsenosti, ktoré už v týchto členských štátoch máme. Ďakujem pekne. Ďakujem. A otázka teda, majú spravodajcovia nejaké otázky? Nie. Dobre, takže pani Lichtenberger, nech sa páči. Ja som mala ešte otázku k tomuto systému Highway, o ktorom sa tu hovorilo. Čiže otázka urýchlenia. Samozrejme, je mi jasné, že tu tendenčne môže byť rozpor medzi veľmi rýchlymi rozhodnutiami a udržateľnými rozhodnutiami. To je absolútne jasné. Existuje už takýto systém, alebo e, sa na takom niečom pracuje, alebo ako to celé vyzerá. Takže to je jedna veľká otázka. A druhá je známe, že ja v tom vidím už určité problémy, že tu vlastne nie sú už žiadne možnosti kontroly zo strany politiky, spoločnosti voči tomuto systému, okrem E, teda tomu veľmi nepriamému postoju voči členským štátom. A s tým teda mám určité problémy. Môže byť, že to možno nie až také jednoduché nájsť e, nejaký funkčný systém, ale tento systém ma teda veľmi nepresvedčil, pretože technické a právne systémy potrebujú aj demokratickú kontrolu. A tu vlastne už tú kontrolu nevidím v potrebnej miere, pretože ide v zásade o centrálne rozhodnutie. Ďakujem pekne. Dobre, pán kolega Baldasa, potom kolega Masip. Sí, grazie. Ďakujem. Ja by som chcel pripomenúť, že jedným z našich cieľov našich správ e, bolo predovšetkým uľahčiť e, prístup malých a stredných podnikov k európskym e, patentom a ich systému a preto sme zaviedli celú sériu opatrení. Hovorili sme o tom, že treba dáva, privilegovať malé a stredné podniky prostredníctvom kompenzácií za náklady na preklady, že treba zredukovať náklady na udržiavanie patentov, tak ako to navrhuje pán Rabkaj. A rovnako sme sa pokúsili e, postupovať v dobrej viere aj pre prípady falzifikácie, pričom sme e, to postúpili, aby to robili malé a stredné podniky, pretože v prípade falzifikácie, falšovania sú najviac ohrozené malé a stredné podniky vzhľadom na nadnárodné firmy. A preto mám pre našich hostí túto otázku. Myslíte si, že treba prijať ďalšie opatrenia na podporu malých a stredných podnikov, aby mali lepší prístup k patentovému systému? Myslíte si, že by bolo spravodlivé udržiavať tento E, režim bona fide iba pre malé a stredné podniky? Ďakujem, vážený pán predseda. Ďaká piatim expertom v, tejto, v tomto druhom kole, ktorí všetci e, vlastne ani jeden z nich neprestúpil hranice svojej odbornosti a hovorili nám o veciach, ktorých sa vyznajú a nezachádzali do detajlov tých oblastí, kde nie sú odborníkmi. Ďakujem im teda za ich vystúpenie. Chcem sa však spýtať e, kolegu frankofónneho advokáta alebo aj sudcu experta v tejto oblasti. Mám jednu otázku. Mám, mali sme tu teraz toto, máme, vidíme tu E, mali sme tu takú veľmi úspešnú metaforu o chirurgickom stole a táto metafora sa mi veľmi páči, lebo teraz tu vidíme dieťa zo skúmavky mimo materského lona, mimo, mimo zásahu muža pri jeho narodení. To je, teda máme tu európsku kompetenciu, tu dávame mimo, máme tu judikatúru, ktorá by mala byť európska a my sa jej vzdáme. To bude nesmierne drahé a ja sa pýtam, že keď už sa toto dieťa zo skúmavky narodí, a keď teda toto dieťa sa narodí, bude to analytické, analytické dieťa, či toto dieťa bude životaschopné, či bude schopné rásť v rámci Európskej únie, alebo či to bude e, porážka. A vlastne v tom prípade potom podnikatelia budú prví, ktorí budú vyčítať Európskej únii e, toto stroskotanie, zlyhanie. A preto sa pýtam týchto expertov, či by nebolo lepšie s kompetenciou a judikatúrou udržať e, to, čo máme tam, kde máme a a že vlastne nemali by sme vlastne vyháňať niektoré krajiny z tejto dohody, pretože ja nie som za dieťa zo skúmavky. Ja chcem skutočné dieťa z mesa a kostí, ktoré by bolo európskym dieťaťom. Ďakujem pekne. To bola tzv. nulová alternatíva, ak to tak môžem povedať. A Otázka šla na pána Verona a doktora Kynena, potom otázka pani Lichtenberger, neviem, komu by som ju tak priradil. Pán Gerlsberger možno? Dobre, tak pán Jones, fajn. A kolega Baldasar sa asi pýtal Business Europe, alebo som niečo nepochopil celkom správne. Dobre, takže pokračujem. Budeme takto postupovať. Pán profesor Veron, nech sa páči. Eh bien, Pán predseda, ja som expertom na patenty, ale nemám kryštálovú guľu, ktorá by mi umožnila povedať, e, odpovedať na túto otázku. Nemôžem na ňu odpovedať. Ja si myslím, že my prijímame všetky e, opatrenia na to, aby sa oplodnenie tohoto dieťaťa alebo vlastne počatie tohto dieťaťa sa uskutočnilo a potom to už bude niečo iné. To bola veľmi múdra odpoveď, pán doktor Kühnen. Ja sa pokúsim teda vyjadriť to, čo tu teraz máme, presadzovanie týchto mnohých národných dielikov v každom štáte nie je optimálne a systém, ktorý sa plánuje, sa môže vydariť, treba zohľadniť určité eh, okolnosti, ale ja by som to teda skúsil. Ďakujem a otázka pani Lichtenberger, takže pán Jones, nech sa páči. The, uh, what you're referring to, what I mentioned. Eh, ja som teda hovoril o tej Patent Prosecution Highway, čiže určitá diálnica pri riešení alebo rýchle riešenie patentových sporov, aby vlastne tieto informácie sa mohli využiť na posúdenie udelovania patentov, aby to teda odblokovalo celý, e, teda všetky takéto e, prekážky. Môže to byť spolupráci s japonským, s americkým patentovým úradom a s ďalšími úradmi na svete. Takže je tu niekoľko rôznych možných spôsobov spolupráce, sú to určité pilotné projekty, ktoré sa momentálne už skúšajú, takže nie je možné úplne predpovedať, aký dopad to bude mať na celkovú kvalitu patentov. Musíte to monitorovať, aby teda zrýchlením procesu sa neznižila kvalita. O to vlastne ide. Ďakujem pekne. Otázka pána Baldasára je na pána von Bedelsbergera. To, ak by som to mal jednou vetou zhrnúť, sa predsa nedá očakávať od malých a stredných podnikov. Iba by som sa chcel vyjadriť e, k tým diaľniciam. V skutočnosti diaľnice vynášli v Japonsku a v Spojených štátoch, aby vlastne riešili svoju situáciu. My sme bakloky v Európe nemali a tie sú dobrovoľné. Prečo? Pretože to je tak drahé, ako náhle sa to vydá, že podniky robia všetko preto, aby oneskorili ich vydávanie v USA a v Japonsku majú základný problém s kvalitou a snažia sa to prostredníctvom PPH vyriešiť. Pokiaľ ide o ďalšiu vec, pred desiatimi rokmi 40 patentov, ktoré E, Európsky patentový úrad vydal alebo prijal, pochádzali z neeurópskych krajín. Pre piači, pred 5 rokmi to už bolo 50 Dnes pán predseda nám povedal, že je to 60 Vary, budeme čakať, až kým nedosiahneme 80 až potom budeme chcieť vytvoriť systém, malé a stredné podniky by sa mali cítiť súčasťou systému a mať možnosť predkladať patenty, aby sme sa dostali do podobnej situácie ako v USA. Tak chceme čakať, až kým nedošlo ešte k väčšej kríze, ako je súčasná, aby sme presvedčili politikov, že potreb, je potrebné tento systém vytvoriť a bez toho, že by sme e, zachádzali do právnych detajlov, musíme mať politickú vôľu, silnú politickú vôľu. Dúfam, že k tomu dôjde skôr, ako sa ešte kríza prehlbí. Ich hoffe nicht. Gut. Dúfam, že nie. Už e, nevidím, že by sa niekto ďalší e, hlásil s otázkami, preto ďakujem všetkým našim odborníkom. Myslím, že toto vypočutie bolo veľmi poučné, veľmi informatívne. Myslím, že aj ostatní v našom výbore to takto vnímali a v tomto, čo tu zaznelo, tak pozitívne sa budeme snažiť vyťažiť čo najviac z najbližších mesiacov aby sme dosiahli dobrý výsledok. Želám vám všetkým šťastnú cestu domov a k nášmu programu by som sa teraz vrátil. Máme v bode subsidiarita um, vlastne nič, pretože tu pani Wallis nie je. Ďalej máme eh, bod rôzne na programe. Tu vidím, že aj k tomu sa nikto nehlási. A ešte vás, mus, vám musím oznámiť, že 21. novembra a 22. novembra sa uskutoční naša najbližšia schôdza opäť tu v